So, liebe Kolleginnen und Kolegyňa, kolegovia. Máme trošku skos. Vítam vás na schôdzi e, Výboru pre životné prostredie v Európskom parlamente. Dnes srdečne vítame Výbor pre životné prostredie z Nemeckého spolkového snemu. Bolo to jednohlasným želaním všetkých koordinátorov, všetkých politických e, skupín, aby sme mali takúto výmenu názorov našich výborov a môžem vás srdečne privítať. Myslím, že dnes je naozaj bruselský deň výboru. Máme tu etapu výmeny názorov o veľkých témach e, politiky životného prostredia. Predsedníčka už eh, pozná toto miesto. Prednedávnom sme mali hearing, kde sa už eh, niektoré témy spomínali a kolegyňa Schröter a všetci poslanci rôznych politických skupín eh, sú týmto srdečne vítaní. Ale aj tak najprv k programu. Tlmočenie vo všetkých jazykoch, okrem estónčiny, lotištiny a maltčiny. Všetky ostatné jazyky máme. Potom bod 2 programu. Zajtra od 14. do 15. bude štúdia o nepriamých zmenách pôdy je to diskusia, ktorú máme aj tu v výbore, takže by som vás poprosil, aby ste sa zúčastnili rozpravy v ASP 1 a 1. Potom pracovná skupina pre zdravie zasada 25. maja od 12.30 do 15.00 a bude workshop o zdraví vo všetkých politikách, health and all policies, čo bude príprava na novú stratégiu EÚ pre zdravie. Solárne lietadlo zo Švajčiarska pristalo v Bruseli a v stredu na obed o 12.30 máme výjazd na letisko, aby sme si pozreli toto solárne lietadlo. Kolegovia sa prihlásili, a ešte pripomínam, že e, v Štrasburskom týždni vo štotok 9. júna o 10. sa poprvýkrát budeme môcť stretnúť s Výborom pre životné prostredie Rady Európy, kde je predsedom bývalý kolega Pat Padamulis z Grécka. Oni nás požiadali o stretnutie. Týmto sa dostávam teda k bodu 4 a to je výmena názorov s výborom pre životné prostredie Nemeckého spolkového snemu. Som veľmi rád, že sú tu zastúpené všetky politické skupiny Nemeckého spolkového snemu. Viem, že je to vždy náročné odísť z miesta zasadania, poznáme to všetci veľmi dobre. A máme tu e, niektoré témy, ktoré boli žiadané, ktoré by sme mali prebrať a dávam slovo predsedničke Výboru pre životné prostredie z Berlína. Ďakujem, pán predseda. Kolegyňa, kolegovia, ako som počula, je to dnes premiéra. Výbor pre životné prostredie parlamentu EÚ sa e, stretáva s výborom e, pre životné prostredie Národného parlamentu a za to chcem poďakovať všetkým politickým skupinám. Naznačuje to aj, ako dôležité sú tieto politické, e, teda otázky politiky životného prostredia a chcela by som ešte intenzívnejšiu výmenu názorov aj s ďalšími parlamentami, pretože si myslím, že mnohé z tých problémov, pred ktorými tu dnes stojíme, naozaj môžeme riešiť len spoločne a to pre mňa e, znamená, že treba konkrétne diskutovať o niektorých veciach. Dnes napríklad sme diskutovali aj s niektorými komisármi, ako to vyzerá s cieľom 30 stupňov eh, v otázkach klímy v e EÚ. No a odpoveď bola, že je celý rad krajín, ktoré sú skôr skeptické a myslím, že takéto otázky by sme mohli prediskutovať spoločne, pretože my, 5 eh, frakcií Nemeckého spolkového snemu, ktoré sú po výbore životného prostredie, eh, sa zhodneme v tom, že týchto, tento 30-percentný cieľ je nevyhnutný aby sme sa dostali do diskusí, aby sme sa mohli uh, o týchto uh, otázkach aj zdrojov porozprávať. V rámci EÚ eh, treba viac a viac sa zamýšľať a diskutovať nad otázkami hospodárstva a ekológie. A je tomu tak, teší nás to, pretože chceme dosiahnuť pokrok a čas nás tlačí. Možno vás zaujíma, čo sa tak deje v Nemecku. Zo 17 jadrových elektrární je momentálne 14 odstavených a zatiaľ sa u nás aj svieti. Momentálne máme moratórium na 8 jadrových elektrární. 68 obyvateľstva v našej krajine je za čo najrychlejšie odstavenie všetkých jadrových elektrární a bude tu celý rad diskusí vo výbore pre životné prostredie, v spolkovom sneme k tej otázke, ako sa k tomu dopracovať, ako obnoviteľné zdroje môžeme presadzovať. Potom tam budú otázky energetickej efektívnosti, ale aj otázky kompenzácie eh, atomovej energie. Ako môžeme čo najrychlejšie eh, sa eh, odputať od jadrovej energie, Myslím, že všetci sa už na tom zhodnú. Je to pozitívne. Mnohí sa pozerajú na našu krajinu, mm, očaká, čakajú, či sa nám to podarí, nepodarí. Myslím, že sa nám to podarí. Chceli by sme byť aj určitým príkladom, pretože nám sa potom e, môže vyčítať, že si jednoducho importujeme a e, e, atomovú elektrínu z iných krajín a to by sme si nemali nechať, mali by sme sa skôr zamerať na tie obnoviteľné zdroje a tak ďalej, ale naozaj dá sa toho veľa povedať, mnohé je aj v programe otázky ochrany klímy, cieľ 30%, biomasa, teda stratégia biomasy, energetická efektívnosť, e, prispôsobenie regionálnych prostriedkov, o tom sme už e, počuli a ďakujem, že teda môžeme mať toto spoločné zasadnutie. Ja, dank, kolegin. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za vaše úvodné slova. Takže mali by sme načať ten prvý komplex stratégia ochrany klímy. Zajtra o 9. tento výbor bude hlasovať o správe ku oznámeniu komisie 20 a viac. Uh, diskusiu som zažil v roku 2008-2009 a zažil som ju aj teraz a dá sa skonštatovať, že je tu určitý Eh, odpor a eh, teda váhanie proti tomu, aby to bolo viac a tento klimatický balík ako keby už bol všetkým, ale on je vlastne len začiatkom a je prvou etapou. My v parlamente eh, máme samozrejme aj to želanie, že by sme mali väčšie väčšiny lebo sú tu teda niekde menšinové, väčšinové vlády a náš proťažok nie je komisia, ale to je rada 27 členských štátov a kolega Bas Aikut zelených, zo Zelených z Holandska je spravodajcom tejto správy a bol tu, bolo tu množstvo sympozí, otvorených diskusí, Zajtra ráno bude e, celý tucet po, po pozmeňovacích návrhov. Tak to už chodí, že sa dohodnú skupiny na uh, rôznych pozmeňovacích návrhov. Zajtra to teda tak bude a parlament už sa viackrát uh, vyjadril za tých 30 Mali sme to v uznesení ešte pred Cancúnom, po kodaní. Eh, v parlamentnom uznesení a zajtra bude tiež pozícia k tým, aby sme sa vyjadrili za 30%, avšak treba to ešte rozlíšiť, čo sa robí v rámci EÚ a čo EÚ a čo aktéry EÚ mimo EÚ vlastne môžu robiť napríklad s mechanizmami, ktoré dáva k dispozícii kiotský protokol. Uh, a pravda bude tá, že 90, pardon, 25 e, teda budeme žiadať v rámci EÚ a 5 mimo EÚ prostredníctvom kiotských mechanizmov. Takže to sú také tie kľúčové požiadavky. Máme e, Hneď po tomto e, zasadnutí e, tu aj komisárku pre klímu, pani Hedegard. Neviem, či budete mať čas sa zúčastniť ešte aj tejto časti schôdze, ale predstaví nám vlastne plán do roku 2050 a to je samozrejme e, rovnako zaujímavé pozrieť sa na to, aké sú tie etapy k polovici storočia, kde by sme chceli mať zredukovaných 85 klimatických e, plynov. I vidím, že už dorazili aj ďalší kolegovia, niektorí sa už prihlásili do rozpravy. Budeme mať taký zipsový princíp. E, potom si našeme ešte druhú tému, biodiverzitu. A teraz by sme sa mohli pol hodinu vedovať e, ochrane klímy a potom biodiverzite. Takže Eva Bulling Schröter bude vyvolávať kolegov zo Spolkového snemu a ja z Európskeho parlamentu. A prvý Jozef Kope a potom ďalších. Dobre, ďakujem pekne. Ja som Jozef Köpel, som koordinátor za CDU-CSU v výbore pre životné prostredie Nemeckého spolkového snemu. Chcel by som srdečne pozdraviť našich kolegov a kolegyne z Európskeho parlamentu. Chcel by som im povedať, to, niečo k tomu, že nemecký spolkový snem jednomyselne prijal rozhodnutie, ktorý odsúhlasuje 40-percentné zníženie skleníkových plynov pre Nemecko do roku 2020 a to bezpodmienečné zníženie. Samozrejme očakávame, že Európska únia prekročí cieľ 20 Máme k dispozícii čísla Eurostatu, o tom, že 17% je už dosiahnutých, no a my myslíme, že 9 rokov pred lehotu dosiahnutia cieľa, eh, aby sme sa zlepšili o 3%, to nie je dostatočné. No a preto žiadame, aby Európska únia vyslala signál do Durbanu. Máme obavy, že ak Európska únia nebude ďalej postupovať, tak eh, Durban eh, bude sklamaním a nedosiahne sa, že, nedosiahne sa žiadny pokrok. No a tá zhoda všetkých politických klubov v Nemeckom spolkovom sneme vyplýva z toho, že vidíme v znižovaní emisí CO2 a skleníkových plynov aj veľkú, veľkú hospodárskú príležitosť. No a o tom v Nemecku panuje zhoda. A to aj s ohľadom na ukončenie prevádzky atomových elektrární. Bez lepších hospodárskych príležitostí eh, tak eh, by 80 občanov nepodporovalo túto zmenu. No a to môže platiť aj pre celú Európu. Myslíme, že pre všetky európske krajiny to je veľká príležitosť a preto žiadame o to, aby sme dôsledne išli touto cestou. Ďakujem pekne, Jozef Kepel minúta 25 sekúnd, to je vynikajúce. No a ja som možno mal dodať, že každý bude mať k dispozícii tak 1,5 minúty až 2. Potom sa k slovu dostane každý. No a teraz Chris Davis za liberálov z Veľkej Británie. Ďakujem pekne. Ja som Chris Davis. Vítam vyhlásenia vás a predsedu, čo sa týka Eh, záväzkov eh, o snížení CO, emisí CO2. Niekedy to nie je účinné. Tá nemecká jednomyselnosť sa neodráža eh, v rámci diskusí politických skupín v Európskom parlamente alebo medzi poslancami. No a ja som veľmi rád, pretože to podporuje aj moja vláda vo svojom rozhodnutí z minulého týždňa bez je našim spravodajcom k správe CO2, takže on nám vysvetlí, čo sa, ako bude prebiehať pravdepodobne zajtrajšie hlasovanie. Určite zaznamenáme pokrok, ale pravdepodobne nie je taký výrazný, ako by sme si predstavovali. Na rade je isté napätie a to sa odráža cez vládu aj v parlamentných skupinách a delegáciách eh, v Európskom parlamente. A to je tiež, čo sa týka istého skepticizmu voči klimatickým zmenám, ako aj s ohľadom na zabrzdenie hospodárskeho rozvoja. Avšak zaznievajú argumenty, že práve kvôli rozvoju hospodárstva treba eh, investovať do nízkouhlíkových technológií ohľadom na e, čínsku 5-ročnicu, nemôžeme len tak e, ostať za založenými rukami na jednom mieste. E, rozvoj technológií v Európe musí zohľadňovať rozvoj v Ázii a na východe. Ďakujem pekne, Chris. No a teraz Gaius Julius Cezar. Už to je úžasné meno. No k takému priezvisku Cezar už patrí <laughs> meno Gaius Julius, no a ja nemôžem dok- preukázať, že um, som v nejakom rodinnom zväzku s rímským cisárom, avšak eh, ani to nepopieram. No, myslím, že je dôležité teraz povedať, že máme pred sebou obrovskú príležitosť, eh, keď vidíme všetky technológie a všetko, čo je s tým spojené, tak si treba rozmyslieť, Nemci by mali ísť príkladom, ale súčasne myslím, že to nie je nejaký nástroj na vytváranie tlaku, ale v rámci Európskeho parlamentu by šancu a príležitosť mali dostať tie krajiny, ktoré sú trochu zdržanlivejšie. To súvisí s hospodárským rozvojom, tvorbou eh, pracovných miest, s ochranou životného prostredia, ale súčasne aj s tým sociálnym elementom myslím, že by bolo dobré porozmýšľať aj nad medzinárodnými projektami. Prednedávnom sme boli z výborov v Afrike, no a teraz sa, sa spojilo 10 afrických krajín, aby ten tzv. zelený pás dĺžke 7500 km šírky 1500 km opätovne oživili. No a myslím, že takéto špecifické projekty, kde môžeme spojiť Afriku a kde môžeme prispieť aj k zlepšeniu životného prostredia, k zlepšeniu blahobytu a sociálnej situácie vo svete, môžeme prispieť, tak treba Ehm, rozmýšľať v medzinárodnom kontexte a takéto projekty rozvojovou pomocou, pomocou pre životné prostredie by sa mali podporiť. No a preto žiadam vás, poslancov Európskeho parlamentu, aby ste to s nami spoločne robili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. No a ja môžem povedať, že minulý týždeň v Budapešti parlamentné zhromaždenie krajín Európskej únie a AKT Eh, sa uskutočnilo no a ochrana životného prostredia a klímy bola dôležitou témou. No a v Afrike vidíme, niektorí to pochopili a chcú spolupracovať, druhí to zatiaľ nepochopili úplne a sú stále skeptickí. S výborom sme potom ešte na delegáciu do Varšavy na diskusie sa nadchádzajúcim predsedníctvom z Polska. No a kolegové z Polska to vnímajú ako hrozbu. Takže od stredy do piatku sa hovorí len o tom, že to stojí príliš veľa, že sa to nedá, že to obmedzuje našu konkurencieschopnosť. Takže aj na medzi 27 členmi EÚ e, je, sú rozdiely. Niektorí sú takí priekopníci, ostatní niektorí trochu zaostávajú, ale je našou úlohou podporovať to. Ďakujem. No a ďalej sa prihlásila Anna Rozbach. Ďakujem, predseda. Ja som na Rozbach z Nemecka, z Dánska. Som koordinátorkou za skupinu ECR. No a predseda práve povedal všetko, čo som chcela povedať aj ja. Totiž, že na jednej strane máme túto líderskú úlohu a na druhej strane ohrozujeme našu konkurencieschopnosť na globálnej úrovni. No a ja musím bohužiaľ povedať o tom, že naša skupina zajtra podporí návrh 25%. Ja som z Dánska a vnímame to také, že ak sa dá dosiahnuť viac, tak by sme mali dosahovať viac, ale eh, treba ustále mať eh, neustále na, mať na, na mysli tú rovnováhu. Samozrejme, treba si vyvíjať najlepšie postupy, treba ich používať, ale samozrejme, treba na, na našu stranu dostať aj ľudí, ktorí možno nie sú, alebo štáty, ktoré ešte nie sú a, tak rozvinuté. No, musíme sa musíme preukázať veľkú mieru zodpovednosti so všetkými krokmi v Európe, istým príkladom, ale súčasne nesmieme musíme podporovať naše podniky. No a vidím, že americké spoločnosti vykupujú alebo využívajú africké krajiny, e, začnú ich podnikať a pokiaľ sú nízke mzdy, netreba dodržiavať žiadne podniky, tak tam zostanú a potom jednoducho sa presunú ďalej. No, ďakujem ďakujem pekne. No a Dánsko by malo nechať otvorené hranice na to, aby tie produkty, aby sa s nimi mohlo ďalej voľne obchodovať, ale myslím, že to o tom Anna Rozbach nechcela hovoriť. Ďakujem pekne. Frank Schwabe za SPD. Ďakujem pekne. Ja som hovorca sociálno-demokratického poslaneckého klubu v Nemeckom spolkovom sneme pre ochranu životného prostredia. Akorát sa o tom hovorilo, e, že v rámci výboru e, sme e, všetky strany podporujú cieľ 30-percentného zníženia skleníkových plynov. Ja musím povedať, že ja som trochu aj sklamaný z toho, čo sa ukazuje tu vo výbore v Európskom parlamente, pretože ako vieme, podľa, podľa správa 25% plus ešte nejaký faktor X ale nie sú veľmi ambiciozne, pretože sa dá dosiahnuť viac. No a ja myslím, že minimálne my v Nemecku by sme si želali viac. Európska únia sa musí e, rozhodnúť, či energetickú alebo zmenu energetických zdrojov bude vnímať ako príležitosť alebo nie. Ja osobne si myslím, že nemáme žiadne iné alternatívy, bez ohľadu na to, či hovoríme o tých problémoch e, hore alebo dole. A to je problém zdrojov a surovín. Myslím, že sa tu nevyhneme, e, nevyhneme nutnosti zmeniť e, náš energetický mix. No a myslím, že nielen v Nemecku to bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo, ale aj v celé EÚ a v iných krajinách sveta. Dôležité je podporiť e, procesy reštrukturalizácie v jednotlivých štátoch. No a to, a teraz to hovorím ako sociálny demokrat, musíme podporovať krajiny, ktoré e, to nemôžu robiť až tak rýchlo. No a v rámci EÚ treba prijať politiku, e, že tie krajiny, ktoré majú problémy, hlavne e, z európskeho hľadiska, boli, dostali podporu. Ale napriek tomu si myslím, že ambície v rámci tejto politiky sú správne a preto som za 30 Ďakujem pekne, Frank Švábe. No a slovo dostáva teraz pravodajca Bas Eichhout, o čom budeme vlastne zajtra teda hlasovať. No a prečo? No, ja nemôžem zodpovedať na všetky tieto otázky. Každý hlasuje sám za seba, takže eh, hlasovanie závisí od každého individuálne. už eh, najskôr by som chcel ospravedlniť, eh, že som prišiel neskoro, ale mal som iné povinnosti. Ale chápem, že v Nemeckom spolkovom sneme panuje veľká zhoda o tom, že 30% je pre Európu jediný, jedinou možnou cestou vpred. No a to je tiež východisko nás, zelených. Ak sa na to pozrieme z vedeckého hľadiska, tak hovoríme dokonca o 40%. Ale samozrejme, hovorili sme o tom, uskutočnila sa rozpráva, no a dôležité sú udalosti posledných mesiacov. No a u nás v parlamente sme pracovali na procese a teraz široká, široká väčšina súhlasí s tým, že procesy na ochranu životného prostredia sú dobré pre hospodárstvo. No a to je dobrá zmena z pozície, kde sa hovorili, hovorilo buď o hospodárstve, alebo o životnom prostredí. Túto fázu sme prekročili, už to nie je buď alebo, ale vieme, že to je kombinácia, ktorá je dosiahnutelná. Tento týždeň sa v Európe skutočne zelený týždeň. To znamená, že Európska komisia usporiadúva viaceré podujatia, z, pri ktorých sa koncentruje na životné prostredie. No a ako európske hospodárstvo sa musíme pripraviť na efektívne využívanie zdrojov, čo je dôležité z dlhodobého hľadiska pre hospodárstvo. No a otázka teraz nie, tých 30% aký bude výsledok. Ja som vďačný za diskusie. Momentálne panuje zhoda skupín, že budeme mať 25-percentný cieľ domáceho zníženia. Každý hovorí len o 25%, ale ten kompromis, ktorý podporujú všetky politické strany, je, že podporíme 25-percentný cieľ znižovania. To na domácej úrovni. No a keď sa po, pozrieme na podmienky na trhu, na CDM, tak tých 30% je len malý symbolický krok a dá sa, že ehm, z politického hľadiska tých 30% nebolo priateľných, ale tých 25% doma áno. No a to číslo 30 sa už trochu spolitizovalo. Je to smola, no, pretože ak sa pozrieme na argumentáciu a na všetky veci, ktoré sú v správe a to, že štáty tvrdia, že podporujeme 25% doma, ale nie 30 všeobecne, stále je tu kompromisný pozmeňujúci návrh, konsolidovaný pozmeňujúci návrh, ktorý podporili viaceré skupiny, avšak nie všetky politické strany, kde žiadame 30 hlasovanie sa uskutoční zajtra a ja stále žiadam tých ľudí, ktorí podporili 25% zniženie doma, aby spravili ten záverečný krok a povedali, že to znamená 30 vlastne. Zajtra nedosiahneme, nezískame väčšinu. Potom náš výbor pravdepodobne bude musieť sklamať nemecký spolkový, spolkový snem a preto neskôr budem musieť hovoriť, že eh, želáme si tých 30, 30%, chceme zohrávať tú líderskú úlohu. Pravdepodobne sa to neuskutoční, neuskutoční zajtra, ale uvidíme. No a tí, eh, ktorí budú obhávať pozíciu, že sú za 25 zníženie doma, ale nie za 30%. No už želám im veľa šťastia pri vysvetľovaní tohto stanoviska, pretože to nie je úplne konzistentné ja budem za 20% doma a za 30% zniženie všeobecne ako spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Baz. Dobre. No, my budeme určite podporovať tie ciele. No a slovo teraz ešte dostane Herman Ott. Ďakujem pekne. Ja som Herman Ott. Uh, hovorca zelených eh, pre ochranu životného prostredia mm. mohli by sme si pozdvihnúť eh, nad Európou, keď vidíme, ako reaguje v tejto situácii. Máme, eh, stretli sme sa s novými inštitúciami a diskutovali s mnohými ľuďmi a mňa vystrašilo, vystrašila ma tá, tá, tá, tá, ten, ten strach, prílišná opatrnosť, ktorú neustále a všade sledujeme. Skutočne tu chýba odvaha. Európa predsa musí rozhodnúť o tom, akú úlohu chce zohrávať vo svete 21. storočia. Či sa, chce, či sa nedá, nechá vytlačiť na uh, hlavicu náhradníkov a Čína a USA budú hrať svoju veľkú hru, alebo bude globálnym hráčom či sa bude podielať na budovaní spoločnej budúcnosti. A preto je dôležité, aby si stanovala ciele, ktoré sú primerané s ohľadom na hrozby a znečistenie životného prostredia a preto tých 30% je minimum. No a po druhé musí Európa sa pustiť aj do realizácie tých cieľov. Napríklad prečo ešte stále nie je záväzný cieľ pre energetickú účinnosť, no a po tretie na medzinárodnej úrovni musí reagovať tak, aby zohrávala skutočne tú úlohu globálneho hráča a lídra. A aj keď je to malý krok, tak treba začať takými malými krokmi. Bajs Eichhout navrhol, aby sme podporili tých 30 a nie je možné, aby sme na tomto spoločnom zasadnutí výborov pre životné prostredie e, Nemeckého parlamentu a Európskeho parlamentu e, vyslali výzvu e, na podporu tých 30 Ďakujem. Ďakujem pekne. Tuto mnohí sledujú debatu a myslím, že to politické skupiny sa do dozvedia. Karl-Heinz Florence, ďakujem pekne za ponaučenie od posledného rečníka, rečníka, aké úlohy máme v Európskom parlamente ako dlhoročný člen tohto výboru. Ma samozrejme tiež zaujímajú aj tie percentá, ale musel som sa uh, musel som, alebo teda počuť, že už sme už všeličo poschvalovali a to, čo tu pán Oto práve ste uh, uh, skritizovali, mm, že nie je to až také dobré, čo sa týka Kyoto a tak ďalej. A mňa teda zaujíma aj to, že ako tá otázka 2025 eh, či 30 vyzerá rovnako a sa ma zaujíma, akými nástrojmi sa tam chceme dopracovať. Stanoviť nejaké záväzné ciele, ako sa postavíme k CDM, k finančným machináciám, ktoré eh, tu na okraji toho všetkého sa vyskytujú. To by ma teda zaujímalo, že Aké nástroje by ste podporili, aby sme sa dopracovali k cieľom X a Y? A chcel by som vedieť, že aké sú kontrolné možnosti v Kyoto. Ja som žiadne neodhalil a je dosť ťažké v orgáne, kde je potrebná jednohlasnosť, ako to často býva na konferenciách, že sa tam uh, zakomponuje nejaký takýto uh, penalizačný nástroj. Nemusí byť nejaký trest, ale musí tam byť niečo, čo eh, je určitým, určitým kritériom, eh, lebo vždy sú nejaké bloky, ktoré niečo realizujú, iné zase nerealizujú. Ak by sme chceli dostať eh, presvedčivé odpovede od členských štátov napríklad v oblasti odlesňovania, celá Južná Amerika horí. Tam je obrovský výstup CO2 a my sa tu hádame o 1, 2, 3, 4 a tie faktory sú tam tisícnásobné a to treba tiež zobrať do úvahy. Myslím, že v Cancúne to nebolo až také zlé a treba to ďalej rozvíjať. A potom by som samozrejme s ľahkým srdcom išiel aj ďalej. Dan Ralf Linkert, frakcion Die... Ralf Linkert z Die Linke a som koordinátorom lavice v spolkom s nimi. Áno, je správne, že treba nastaviť alebo ukázať cesty, ako dosiahnuť tých 30 A ja, ktorý som z východného Nemecka, e, viem, aké e, premeny sa udiali vo východnej Európe, čo sa udialo a teraz prichádza obrovská nová zmena. Je to podobne ako v 90. rokoch v Spolkovej republike a vtedy sa hovorilo, že uh, Eh, na eh, výrobu jednej tejto veternej vrtule je treba viac elektriny, než dokáže vyprodukovať. No a možno aj nad tým sa treba zamyslieť, aby tu bol taký program podpory obnoviteľných zdrojov energie, aby sa v týchto krajinách to trošku rozbehlo, aby sa odborala tá nedôvera a tento podporný program by mal obsahovať aj to, že by sa maximálne vyťažila hodnota práve v týchto e, krajinách východnej Európy. Čiže nejde len o produkciu energie, ale aby sa aj s, s tým súvisiace priemyselné odvetvia rozvíjali. Tým by sme posilnili akceptovanie a strednodobo a dlhodobo by sme sa mohli po, e, postarať o to, že sa napríklad e, v Polsku toto bude rozvíjať. Polsko má obrovský potenciál, pokiaľ ide o biomasu, majú baltické pobrežie, um, slnečné žiarenie, to sú obrovské potenciály a to treba využiť. Netreba pracovať len s argumentami, ale aj s príkladmi v teréne. A tu má Európsky parlament obrovskú zodpovednosť. To my ako Národný parlament nemôžeme zabezpečiť. My si musíme urobiť svoje vlastné domáce úlohy, musíme sa tiež snažiť byť eh, vzorom a popri tom by sme mohli trošku e, zmeniť tie hospodárske nerovnováhy v EÚ. Treba to pochopiť ako šancu riešiť e, problémy. Ďakujem. Danke. Ďakujem pekne. Veľkou skúškou bude strednodobé finančné plánovanie a regionálne štruktúrálne fondy, ktoré sa v júni budú predstavovať na nadchádzajúcich 7 rokov a myslím, že tam naozaj je potrebné presunúť tie miliardy na efektívne e, opatrenia, opatrenia na posilnenie energetickej efektivnosti a tak ďalej. Ale bude to ešte veľký boj, pretože samozrejme aj iné záujmy sú tu letiska, prístavy, cesty veľa betónu. To je alternatíva. Linda McAven. nech sa páči. Um, well, A chcela som privítať všetkých na tejto schôdzi. Moje meno je Linda McAven z Labouristickej strany zo Spojeného kráľovstva a som koordinátorkou skupiny socialistov a demokratov v tomto výbore. Myslím si, že je veľmi užitočné vypočuť si, čo sa deje v nemeckom parlamente Chcela som sa opýtať otázku na prepojenia, ktoré máte na parlamenty v iných krajinách, pretože ako Baz hovoril, nie je to také jednoduché. V tomto parlamente dohodnúť sa, pokiaľ ide o klimatické zmeny a odkedy sme schválili ten e, legislatívny balík v roku 2008 v decembri, tak sú tu neustále pokusy opätovne to otvoriť, či sa zaoberať klimatickými zmenami, aké sú tam priority. Je to priorita v e, napríklad v porovnaní s hospodárstvom. A je to e, zaujímavé, že vy ste vo vašom parlamente takýto jednotný, ale tu práve najväčší, najsilnejší lobbysti e, ktorí sú proti tomu, aby sme riešili klimatické zmeny, sú z Nemecka. Že to má obrovský dopad negatívny na, nemecké, na, na hospodárstvo. Takže mňa by zaujímalo, že uh, aké vy máte teda tu kontakty, alebo ako to vnímate. My sme vlastne predmetom veľmi silného lobbingu, uh, pokiaľ ide o našu legislatívu. A posledné slovo majú dve e, ženy, Dagmar Roth-Berend za nás a potom ešte Eva Bulling Schweter. A potom, keďže sa už nikto neprihlásil. A, Jozef Feld, dobre. Takže budeme pokračovať. Máme ešte čas. Takže to ešte nebolo posledné slovo, Dagmar. Vidíš, nemáš posledné slovo. Ale ja nikdy nemám posledné slovo, keby to bolo také jednoduché. Ach, Bás, vidíš, toto, toto sa vždy snažím a niekde som nebola úspešná. Ja som sa prihlásila po tom, čo som počula kolegu Ota. Myslela som si, že sa k tomu ani nebude musieť vyjadriť, ale keď tu počujem e, niekoho, e, kto tak žalostne zvolá, ach, Európa, tak naozaj mám už toho plné zuby. Ja som už e, 15 rokov koordinátorka pre celý výbor a veľmi presne si spomínam, keď ma tu kolega odvyzýva, aby sme boli odvážni, ja si spomínam, kto tu bol odvážny v ekologickej politike za posledných 20 rokov. Nič, čo sa týka ekologickej legislatívy v Nemecku, e, nie je také, že by sme vám to my nemuseli naordinovať. Môžeme, môž, môžeme si to pekne všetko spolu spočítať. Môžeme sa na to pozrieť, e, e pán kolega. E, neviem, ako dobre budete potom ešte vyzerať, ale to už je len taká, taká téma na okraj. E, to možno e, súvisí s tým takým celkovým pocitom. Je, jedna, jedna, jedna časť legislatívy bola lepšia, to sú tie veľké spracovacie zariadenia, ale inak, e, čo sa týka spalovania, uh, odpadové depony, a, e, skládky odpadu a tak ďalej. To re, recyklácia a to všetko vychádza z Európy, čo Nemecko nikdy nerealizovalo včas. Máme s tým vôbec vo všeobecnosti problémy, môžeme pokračovať, čo sa týka pôdy, vzduchu, vody a tak ďalej. Ja som to v eurovoľbách e, v kampani e, naozaj mnohokrát spomínala. A teraz politika klímy. Ľahko sa dá povedať, že my sme za 30-percentné zníženie. Linda McEwen to veľmi zdvorilo a zdržanlivo britsky povedala, my sme parlament, kde je 27 členských štátov. 27 členských štátov, ktoré majú úplne odlišné štruktúry. A s nimi sa musíme snažiť dopracovať k výsledku, ktorý potom bude nielen na papieri. Samozrejme, že by sme mohli sa e, sa dohodnú na 30% a nikto to nebude realizovať. Jednoducho, e, lebo to ani nedokážu v mnohých krajinách. A musím povedať, že vždy som síce v pokúšení ísť tým ambiciozným smerom, ale v konečnom dôsledku to, čo sa ráta, je výsledok, ktorý nie je len na papieri, ale taký, ktorý sa aj realizuje. A nie som si až taká istá, ako by to malo fungovať. Linda McEwen to povedala, že tí, ktorí tu lobujú, e, ktorí nezrealizovali e, Kyoto, to boli členské štáty. A Nemecko je tam medzi prvými, e, okrem iného. A naozaj môžem len apelovať, keď už tu na seba apelujeme, že aby ste vy v nemeckom spolkovom sneme trošku popohnali nemeckú vládu. To by bolo celkom fajn. Takže budeme sa tu navzájom uh, ostrelovať, to je dobré, máme spoločné ciele. Hans-Josef Fell. Ďakujem, pán predseda. Ja som rád, že máme takúto živú diskusiu, kde e, naozaj je to argument proti argumentu a veci sa rozdiskutovávajú. Pretože áno, takáto diskusia je aj v spoločnosti a preto je dobré, že ju máme aj tu. A zdieľam ten názor, že Európa má v oblasti e, ochrany klímy aj úspechy, napríklad čo sa týka technológií a technológií energetickej efektívnosti Avšak, pani Roth-Berendt, to je aj e, úspech nemeckej legislatívy, aby som to tak mohol povedať. Čiže je to ďalší e, zákon, ktorý mal dopad aj za hranicami Nemecka, napríklad motivoval iné krajiny postupovať rovnakým smerom. Nemali by sme však váhať alebo e, vložiť ruky do lona, pretože sú tu aj e, iné krajiny, e, Čína napríklad, ktoré z iných dôvodov mm, sa snažia ísť proti našej e, vedúcej úlohe v oblasti ochrany klímy, vidia tie nové technológie, vidia, že sa môžu odpútať od tých stále Mm, nedostatočnejších e, zdrojov, že svoj hlad po energiách môžu riešiť e, ekologicky. A túto výzvu musíme zvládnuť, aby sme e, naše postavenie v Európe alebo v podstate ako Európa si zachovali. A musíme sa pozrieť aj na iné ciele, ktoré sú relevantné pre ochranu klímy, napríklad 20 efektívnosti, to by malo byť záväzne pre EÚ a 20 pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie, treba zvýrazniť, pretože máme možnosť rýchlejšie sa k tomu dopracovať. A nie je to nejaký veľký tlak na hospodárstvo. Pani McEwen, máme aj mnohé národné priemyselné odvetvia v Nemecku, ktoré majú veľké odbytištia, a veľké výhody z obnoviteľných zdrojov energie. Je to 370 tisíc pracovných miest, ktoré sú v tomto odvetví. Pred 12 rokmi to bolo 30 tisíc. Takže nie je to nejaký rozpor medzi ochranou klímy a rozvojom obnoviteľných zdrojov energie, ale myslím si, že by sme mali posilniť e, našu angažovanosť EÚ, aby sme si zachovali to vedúce postavenie aj v sektore E, hospodárstva a mm, toto je smer, ktorým sa chceme uberať. Ďakujem. Áno, keď tu budeme teraz počítať, e, kto čo viac urobil, tak to nie je práve najlepší spôsob. E, mnohé dobré príklady sú vo viacerých krajinách. Matias Grote, nech sa páči. Zákon o obnoviteľných energiách to bol veľký konsenzus v nemeckom nimi, s sneme a bola to jedna z veľkých iniciatív, ktoré vychádzali z parlamentu. Myslím, že to bolo v roku 1992, potom tam bol zákon o obnoviteľných energiách, to sa revidovalo, ten zákon sa zefektívnil a vytvorili sme, tak povediac, e, exportný šláger. A viem, o čom hovorím, pretože ja som z regiónu, kde už máme 150-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie v našich elektrických sieťach. A e, nebolo to jednoduché. V roku 2008 vôbec e, rozbehol tento klimatický energetický balík za našu skupinu z Linda McEwen a môžem naozaj s ňou iba súhlasiť, že tí, ktorí nás tu prepadávali, tak povediac, to boli zastupcovia nemeckého priemyslu a hovorilo sa o zániku z, e, našej spoločnosti a napriek tomu sme obstáli, urobili sme obrovský krok s týmto balíkom aj s týmto cieľom, ktorý sme si definovali 30%. Keby sa na to podielali aj iné časti sveta, tak by sme sa dopracovali k tým 30% nie je to len CDM a Joint Implementation, ale myslím si, že toto sa ukázalo v posledných rokoch, že to bola slepá ulička. Na tomto mieste musíme sami zvládať naše emisie, musíme si stanoviť interný cieľ. V tej iCloudovej správe, o ktorej budeme zajtra hlasovať, je niečo, o čom sme rokovali. Interne teda ideme z 20 na 30 a to je obrovský skok vpred. A keď e, to bude schválené vo veľkej jednohlasnosti tu v parlamente, tak takéto uznesenie, je to iniciatívna správa, nemá to nejaké konkrétne dopady na legislatívu, ale potom tá správa má svoju hodnotu. Ak tu budeme mať hlasovanie, v ktorom bude väčšina o... aj keď to bude len o chlb, tak celý ten dokument nemá veľkú hodnotu. A keď sa bude hlasovať o novom zákone, ja viem, o čom hovorím, CO2 v autách, tam som sa na tom podielal. Rozbehal som iné e, legislatívne návrhy, konkrétne. A vtedy zrazu tá väčšina sa rozplynie, pretože mnohí kolegovia si spomenú na to, že možno tiež v ich volebnom okrsku sú nejaké priemyselné podniky, potom sa zrazu lobuje a potom už zrazu nie je vôľa ako v je v uznesení alebo v iniciatívnej správe, stanoviť si ambiciozne ciele a tak ďalej. Čiže to, čo sa e, Bazovi Eichhartovi podarilo vyrokovať v priebehu pol roka, si skutočne zaslúži rešpekt a ak v končnom sledku sa to e, príjme veľkou väčšinou, bude to veľký signál EÚ. Ďalší cieľ 30%, ale som veľmi skeptický, čo sa týka CDM a Joint Implementation ukázalo sa, že to nie sú, nie sú tie správne návrhy. A každý má 3 minúty a ty už 3,5 minúty rozprávaš. Kollege Ingbert Liebing, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Hm, ďakujem. Keďže sa tu stále hovorí o tom prechode na obnoviteľné zdroje energie a prekažka je nedostatočná uh, akceptovanosť. Ľudia nechcú mať tieto veterné elektrárne v krajine. Ja by som využil túto príležitosť, aby som povedal o skúsenostiach e, z môjho volebného okresku. Je to z, uh, e, pobrežie uh, Balckého mora, už takmer z, uh, pri Dánsku a určite sú rozdiely, čo sa týka vnímania týchto e, elektrární aj v rámci Nemecka, ale nám sa podarilo aj z, e, získať si akceptovanie zo strany obyvateľstva. Momentálne hľadáme nové priestory a obce nám nahlasujú trojnásobok tých plôch, ktoré ponúka teda najvyšší orgán, um, spolková krajina Šlezicko-Holštajnsko. Uh, robí sa to napríklad cez občianské parky, tam sa ľudia stávajú majiteľmi týchto elektrární a teda čerpanie hodnoty ostáva v, v tomto regióne, čiže nemusíte byť v rozpore s obnoviteľnými zdrojmi energie. Tieto regióny v minulosti boli skôr k tým, patrili skôr k tým chudobnejším, a teraz sa podarilo prostredníctvom budovania obnoviteľných zdrojov energie prekonať e, alebo posilniť regionálny hospodársky rozvoj a akceptovanie zo strany verejnosti, ktorá chce ešte viac. A e, preto si myslím, že sú tu dobré príklady, ktoré nám dávajú e, odvahu. Ďakujem pekne. No a ja by som tiež rada niečo dodala. Myslím, že námietka kolegyne bola veľmi správna, pretože samozrejme sú silné lobistické skupiny, ktoré na úrovni EÚ e, sa snaží niečo presadzovať e, ohľadne emisí CO2, automobily a tak ďalej. A preto myslím, že je dobré, že sa stretávame, že spoločne hovoríme o týchto veciach a možno by bolo lepšie, keby sa uskutočnila väčšia, a širšia výmena názorov aj s inými poslancami, pretože by sme mohli o tom diskutovať z iných pohľadov, mohli by sme uvádzať konkrétne konkrétne príklady o to, čo sa dá kde konkrétne podporiť, pretože samozrejme e, sú isté obavy, je tu neistota o prácu na pracovisku e, a isté je to potrebné riešiť. Cieľ 30% je nevyhnutný. Zaznelo tu, že 40% bolo dokonca nevyhnutných, to je isté správne, správne Otázka je však, ako to dosiahnuť. Myslím, že o tom treba hovoriť viac. Treba poskytovať pomoc, pretože strach z obavy, a teda strach zo straty pracovného miesta budú prevažovať. No a vidíme, v niektorých krajinách EÚ sa uskutočňujú obrovské demonstrácie kvôli zhorčujúcej sa sociálnej situácii. No a ľudia majú iné problémy ako klimatické zmeny, keď sa im kráti dôchodok a tak ďalej. Takže to všetko treba zohľadniť, no a potrebujeme oveľa disk- intenzívnejšie diskusie aj o možných zdrojoch finančných prostriedkov. Dobre, ďakujem pekne. Takže to bol prvý okruh ochrana životného prostredia a klímy. No a je, asi všetci sme pochopili, že e, tá dohoda v rámci Nemeckého spolkového snemu je príkladom aj pre Európsky parlament on dohodnúť sa na ambicioznejších cieľoch. No a už sme na tej ceste. Ak to, čo zatra odsúhlasím, odsúhlasím aj odsúhlasia plénum, a presahuje rámec alebo ciele stanovené na ministerskej rade, na komisie, na komisie je to ešte stále tak na vážkach. No a po konferencii v Durbane pred a po konferencii sa uskutoční ešte viacero výmen názorov, takže táto diskusia sa bude ďalej rozvíjať. Ďalšie predsedníctvo prevezme, prevezme Polsko, ktoré bude musieť vystupovať v mene celé EÚ a nie len vo vlastnom mene, takže bude veľmi zaujímavé sledovať, akým smerom sa bude táto situácia vyvíjať a ako sa vyvinie konferencia v Južnej Afrike. Ja som optimista, pretože, ako som už povedal, máme rozhodnutia do roku 2050. No a teraz v lete je jasné, že ak zmeškáme toto 10 ročie, tak nedosiahneme aj ďalšie ciele. A preto sa treba poponáhľať a nečakať až do roku 2025. Dobre, ďakujem pekne, to bolo veľmi užitočné a dôležité. A ešte bolo dobre zopakovať si to. Teraz máme ešte trochu času na druhú tému minimálne. To je na mojom programe a to je účinnosť využívania energetických zdrojov a biodiverzita. Všetci vieme, že bolo vydané oznámenie, to ešte nie je žiadny konkrétny nástroj, ale len podklad pre diskusie a totiž nielen energetická účinnosť, ale aj účinnosť využívania ener- e, zdrojov energie je dôležitá a zdravo všeobecnosti je dôležité. Týmito otázkami sa náš výbor zaoberá tiež. Takže Európa ako celok musí ísť týmto smerom. No a s Ulrichom Weizsäcker sa zúčastní zajtrajšieho otvorenia Zeleného týždňa. Biodiverzita v Nagois bola zastúpená početná delegácia aj spolkový snem tam bol. Ja som bol pred pár týždňami v Norsku a to je jediná krajina, ktorá má platný, platný zákon o protokole ABS. A to ešte pre Nagojov, pretože genetický materiál sa na medicínske účely a kozmetické účely použil z, z norskej prírody a tí povedali, že musia ochraňovať svoje prírodné zdroje. Takže Európska únia by mala podľa môjho názoru tiež e, prijať zákon, pretože na dobrovoľnej báze je to, je to nemožné. Dobre. Ja mám prihlásený v diskusie sú ďalší ľudia, Chris Davis, opätovne ako prvý. Dobre, e, ďakujem pekne. Jeden z cieľov oznámenia je snaha o obnovu rybolovných zdrojov a na maximálny možný výnos v rámci 5 rokov. Pravdepodobne je toto obdobie príliš krátke. 13. júla komisia pravdepodobne príjme návrhy o reforme spoločnej rybolovnej politiky a malo by to priniesť udržateľný prístup. Otázka však je, že keď budú zverejnené detaily, čím budú mať politickú podporu tieto ambiciozne, ambiciozne ciele. Minulý týždeň sa uskutočnilo v parlamente hlasovanie, e, kde parlamenta e, väčšinou 2 k 1 ohlasoval vyššiu podporu pre rybalov kvôli zvyšujúcim sa cenám ropy a podpora v čase, keď je rybolov neudržateľný, sa mi zdá tiež neudržateľná. Avšak väčšina nemeckých poslancov, myslím, okrem pokusov SAT, takže väčšina Nemcov to podporila. No a mňa by zaujímalo, aké stanovisko má nemecký parlament v týchto otázkach. Matias, nech. Áno, Matias Mírša, hovorca eh, SPD pre životné prostredie. Ja by som chcel objasniť tento aspekt eh, aj z hľadiska subvencií, ale aj z hľadiska, ktorý nes, z hľadiska ktoré nesúvisí eh, s rybolovom, ale s polnohospodárstvom. A myslím, že príslušný komisár momentálne navrhuje vec, ktorá bude dôležitým príspevkom k lepšej ochrane životného prostredia a biodiverzity. Totiž, že platby práve v oblasti subvencií polnohospodárských eh, subvencií sa prepoja s cieľmi ochrany životného prostredia a ochrany klímy. No a myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že tento prístup pána Čološa je môžeme všetci, všetci podporiť a nemôžeme postupovať nejaká náhodne, ale eh, tie subvencie treba prepojiť so základnými cieľmi pre životné prostredie, to by bol, bola podľa môjho názoru schodná cesta aj pre rybolov, ako životné prostredie a jeho ochranu spojiť s hospodárskymi cieľmi. No a myslím, že v nasledujúcich rokoch sa bude o tom hovoriť a potrebuje to podporu. No a my, ako Národný parlament, preto hovoríme, že polnohospodárstvo treba tiež dať do súladu s ekologickými cieľmi. A treba to pripojiť. Dobre, ďakujem pekne. Bas Icout. Ďakujem pekne. No a čo sa týka biodiverzity, tak myslím, že sa dá povedať, že nie sme v rovnakej situácii ako v oblasti klimatických problémov. Vieme, aké sú dopady na životné prostredie, vieme, aké sú riešenia, vieme, že tie riešenia majú hospodárske výhody Takže máme jasné ciele a sledujeme ich. Čo sa týka biodiverzity, a tak sme stále v oblasti tých všeobecnejších cieľov. Európa teraz sa dohodla, že v roku 2020 chceme zastaviť zastaviť stratu biodiverzity. A to je veľmi pekný cieľ, avšak čo to presne znamená? Ja som zamýšľal nad tým podobne ako Chris Davis. To by znamenalo, že Európa musí drasticky zmeniť svoje politiky v oblasti polnohospodárstva a rybolovu, a ak chceme zrušiť všetky subvencie, ktoré sú nebezpečné, tak treba urobiť určité škrty. A to sú politiky, o ktorých sa stále hovorí. No a preto ja sa tiež pýtam zástupcov Spolkového snemu z Nemecka, že ak chceme zastaviť státu biodiverzity, aké je vaše stanovisko, keď hovoríme o spoločnej polnohospodárskej politike, politike alebo spoločnej politike rybolovu pretože v týchto oblastiach sa musia skutočne zmeniť, pretože my sa inak môžeme dohodnúť na veľmi mm, znešených eh, cieľoch, avšak eh, čo sa týka konkrétnych politík, eh, subvencií, polnohospodárstva, rybolovu, nič sa nemení. A preto tu podporu, potrebujeme podporu národných parlamentov, vrátanie Nemeckého Bundestagu, preto aby cieľe do roku 2020 sa konkrétne pretavili do jednotlivých politických oblasti, pretože inak to budú všetko len prázdne slova. No dobre. Gaius Julius Cezar, CDU, CSU, možno nám on niečo k tomu povie. Áno, ďakujem. Keď hovoríme o ochrane druhov, tak ja si myslím, že to spadá do národnej kompetencie. A musíme nejakým spôsobom sklbiť e, ekonomické záujmy majiteľov s cieľmi ochrany životného prostredia. Režim prémií, ktorý vyprší v roku 2013, ak ho chceme nejakým spôsobom zmeniť, aby sme platmi podmienili na konkrétne ciele, ja si myslím, že to je dobré opatrenie. A na národnej úrovni v poľnohospodárskej politike a v lesnom hospodárstve by sme mohli podnecovať ochranu životného prostredia tak, že by sme to naviazali napríklad na európske režimy, ale na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni strácame rozlohu lesov, e, ktoré sú, rozloha je rovnaká rozlohe Nemecka, takže potrebujeme celosvetové nové opatrenia kontraktuálne zlumné dohody s niektorými štátmi. Už sú tu nejaké také pilotné projekty, ktoré by sme samozrejme mohli ešte trochu upresniť, aby sme zamerali údržbu lesov a uchovanie živočíšnych a rastlinných druhov, aby to išlo ruka v ruke s ochranou životného prostredia, so znižovaním emisí CO2. Potrebujeme viacej nových iniciatív, to je potrebné. Áno, hovorí pán predseda, áno. Ochrana biodiverzity je to národná politika, energetická politika je tiež v národnej kompetencii, ale nie len pretože globálne ciele, ako boli stanovené, globálne zmeny. Keď si uvedomíme, že európsky kontinent je de facto dosť malý, tak myslím, že tá pridaná hodnota by bola veľká, keby sme robili veci spolu. Samozrejme, každý sa bude snažiť na svojom poli, ale v každom prípade by sme mali spolupracovať. A máme tu každú chvíľu aj nejaké asociácie. V Polsku napríklad viem, že cieľom plnohospodárov bolo, aby dostali rovnaké platby a príspevky ako západní farmári. A nie je to predovšetkým cieľ ochrany životného prostredia. Keď máme blo- aj blokovanie zo strany Nemecka a iných, napríklad ochrana pôdy, a pôda predsa nemigruje, ale bolo by potrebné, aby sme mali smernicu na ochranu pôdy, pretože e, v niektorých e, krajinách sa robia zvláštne praktiky a proste takáto európska smernica by bola určite veľmi prínosná. Veľmi často sa táto téma objavuje a vieme, že e, niektoré štáty jednoducho blokujú túto tému. Teraz ďalší člen Bundestagu, pán Lenkert pokiaľ ide o biodiverzitu, je to veľmi rozsiahla téma a ja by som rád spomenul jeden príklad. Ochrana určitých druhov vtákov v Nemecku. Ale naďalej sú problémy s určitými druhmi vtákov. A nemali by sme na to zabúdať. Biodiverzita je veľmi dôležitým faktorom aj pre platby. A my v našej politickej strane D-Linke bereme aj do vahy osoby. E, aj oni musia mať perspektívy do budúcnosti, rovnako ako rybári, farmári a tak ďalej. Takže biodiverzita je samozrejme veľmi dôležitá. Uchovanie, dostatočného stavu a počtov rýb, ale nesmieme zabúdať aj na budúcnosť rybárov, pretože oni tiež strácajú perspektívy s tým, keď e, miznú rôzne rybné druhy. EÚ by mala konať rozhodnejšie, keď to nerobia národné parlamenty. A na európskej úrovni sa síce spustili mnohé procesy, a nedosiahli by sme presadenie smernice o chemických e, látkach, keby sme nepostupovali spolu, ale e, vždy niekto hľadá nejaký ten slabší bod, či už to je Európsky parlament alebo niečo iné, ale preto je dôležité, aby sme boli tu, aby sme si vymenili názory, skúsenosti, aby sme išli vpred. A tiež je užitočné, aby sme zabránili tomu, aby priemysel stále zneužíval naše slabé miesta v inštitúciách Turingene e, preteká rieka, ktorá je už biologicky mŕtva, bohužiaľ, ale podľa smernice sa zabraní tomu, aby už do tejto rieky nebolo vypustené viacej chemických látok a odpadu. Dobre, ďakujem, hovorí pán predseda. E, ďalší člen, členka pani Rozbach. A ja som bola v Nagoji, hovorí pani Rozbach, a bola som veľmi smutná. Ostala som smutná z vývoja v Mexiku, pretože e, v Mexiku to bol len veľmi krátky odsek k téme biodiverzity. Bohužiaľ, pochádzam z krajiny, kde e, sa veľmi bojíme stromov. My sa ich skutočne bojíme a všetkých rúbeme. Pozrite sa, čo sa deje s, e, s lesmi a so stromami, ktoré strácajú listy a zdá sa, že susedov alebo okolie to nejakým spôsobom rozčuluje a potom sa rozhodnú, že ich treba vyrúbať. A potom, čo sa deje, e, mení, sa biotop a potom nám e, miznú aj včely. A ja som e, zo strany zelených a nesmieme zabúdať na to, že včely a včelstva sú veľmi dôležité. Potrebujeme tento hmyz, pretože teraz vlastne musíme riešiť a financovať eh, eh, vážne škody, ktoré spôsobili obrovské monokultúry na eh, včelstvách. Ďakujem. Nasledujúci rečník z Bundestagu, pán Fell. Ja si myslím, že otázka pomoci v poľnohospodárskom sektore je rozhodujúca, aby sme mali reálny obraz toho, aká je situácia. Hovorí sa, že obnoviteľné energie sú veľmi subvencované a že to je jediný spôsob, aby sa presadili z oči voči fosílnym lacnejším energiám. Ale to nie je pravda. Európska energetická agentúra so sídlom v Paríži prišla so správou, kde sa hovorí, že 312 tisíc eur priamých subvencií, ktoré išli na fosílne paliva a len petina, teda menšie množstvo e, subvencií išli na obnoviteľné zdroje, takže priama pomoc, ktorá podporuje e, podporuje ceny, tak takéto pomoci sa dostávajú aj vo fosilných energiách. A tým pádom vlastne tieto subvencie spôsobujú to, že nemôžeme znižovať ceny energií. A to má samozrejme potom aj vplyv na zadlženosť krajín, ktorá narastá. Na toto všetko nesmieme zabúdať a musíme to brať do úvahy a musíme ukončiť s takýmto druhom subvencií. Aj v Nemecku takéto subvencie existujú. subvencie napríklad na nákup lacnejšieho dízla pre plnospodárov alebo pomoci na nákup pohodných látok pre lode, ale nemali by sme takto postupovať, mali by sme mať globálnu stratégiu, aby tieto vysoké subvencie, ktoré existujú, aby prestali fungovať. To bol jeden zo záverov G20, ale v skutočnosti sa nerealizuje. Teraz Frank Schwab z Bundestagu. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni poslanci. Ak vás zaujíma postoj Nemecka v, obrastioch, v oblasti ochrany pôdy a morí, tak fungujeme rovnako alebo podobne ako v Európskom parlamente. A možno ste zle pochopili pána Ota, keď hovorí o Európe, hovorí o iných. Ja som tiež Európa. Nie, že by to znamenalo, že by bolo Nemecko proti ostatným krajinám. A samozrejme neútočíme ani na Európsky parlament, ale ja by som bol veľmi sklamaný, keby sa nám nepodarilo presadiť v Európskom parlamente 30%, keď sme to dosiahli v Bundestagu. Samozrejme sú tu rozdielne názory, medzi jednotlivými parlamentnými výbormi v jednotlivých politických skupinách aj medzi jednotlivými vládami, pokiaľ ide o ochranu pôdy a pokiaľ ide o rybolovnú politiku. Samozrejme, aj v Nemecku máme problémy so sociálnymi demokratmi a s ministerstvom a aj tí, ktorí majú na starosti rybolovnú politiku. My by sme si samozrejme želali, želali aby táto politika bola udržateľnejšia z dlhodobého hľadiska a nie len tam, ale aj v ostatných oblastiach, ktoré súvisia s národnými hospodárskymi záujmami, e, napríklad e, s emisiami osobných vozidiel a tak ďalej. Takže nemyslím si, že by situácia v Národnom parlamente bola o, to, o toľko iná ako tá, ktorú zažívate tu v Európskom parlamente. My to musíme neustále opakovať, áno, je to tak. Všetci vieme, v akej sme situácii dosiahnuť dohodu v Európskom parlamente. Samozrejme, to funguje iným spôsobom, inou dynamikou ako v Národnom parlamente. Ďakujem. Karl Heinz Florent, nie? Kto je ďalší? Pán Krišer. Pridám sa k tomu, čo tu už padlo. Samozrejme, ochrana biodiverzity. V Nemecku sa pohlo veľa vecí aj vďaka EÚ. Bolo by to nemysliteľné na národnej úrovni presadiť také veci ako Natura 2000 a tak ďalej. Veľa vecí by sa na národnej úrovni nebolo, moho, nebolo mohlo vyriešiť. Samozrejme, v tejto oblasti neustále zažívame také situácie, ako napríklad vidíme, že v Tanzánii sa výrube nejaký les, aby sa tam postavila cesta. A aká je situácia v Európe? No v Európe by sa to asi tak nerobila, by sa to tak nerobilo, ako hovoril aj pán Šváb. Aj v samotnom Nemecku sa vedú veľmi kontroverzné diskusie, často veľmi vášnivé, s rozdielnymi názormi. A otázka poľnohospodárskej politiky, aj okolo nej sa vezú diskusie pokiaľ ide o ochranu tých najohrozenejších rastlinných a živočišných druhov a tak ďalej. Ten prístup musíme zmeniť a to musíme zmeniť nielen klasickými nástrojmi e, programu Natura 2000. Potrebujeme konkrétnejšie opatrenia, a návrhy prišli už niektoré užitočné a rozumné a my takéto rozumné návrhy z európskej úrovne očakávame, aby stanovisko nemeckého parlamentu sa tiež orientovalo správnym smerom. Dobre, hovorí pán predseda Lajnen. Hodinu a pol sme diskutovali. Myslím, že to bol veľmi pozitívny, zaujímavý experiment. Bola to premiéra. Poprvýkrát sme takto diskutovali s predstaviteľmi Národného parlamentu, konkrétne z Bundestagu a zhodli sme sa, že Európa sa musí viacej priblížiť e, k takému hospodárstvu, e, ktoré bude nízkouhlíkové. Pred 200 rokmi e, sme sa pokusili o industrializáciu, teraz nás všetci napodobňujú. V oktobri nás už bude 7 miliard na planéte a samozrejme potrebujeme novú, nový spôsob hospodárenia, ktorý bude e, vychádzať z udržateľného spôsobu rozvoja ekonomiky. Ďakujem vám za to, že ste pricestovali do Bruselu. Želáme vám veľa šťastia v práci v Berlíne a do skorého videnia. Lieber Kollege Joe Leinen, wir bedanken uns, dass wir hier sein durften. Vážený kolega Jo Leinen, sme veľmi radi, že sme mali tú príležitosť pricestovať sem do Bruselu. A že sme mm, mohli zrealizovať túto výmenu názorov. Pripravili sme taký malý prezent. Je to taký obrázok alebo obraz veci, ktoré by mohli zmiznúť z tohto sveta pod vplyvom klimatických zmien. E, preto robíme e, tebe tento prezent, tento dáček z týchto vecí, ktoré by eventuálne mohli zmiznúť zo sveta. E, no samozrejme, určite to bude krásna, ale smutná kniha 100 biotopov, ktoré stratíme. O chvíľu príde pani komisárka, ak chcete, môžete ešte 4 hodinku ostať a vypočuť si nás. Ak nie, tak uvidíme sa pri nepríležitosti príležitosti. Dovidenia. So, liebe koleg- Takže, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať bodom 5 nášho programu. A srdečne vítam Kony Hedegaard, komisárku pre ochranu klíny v EÚ. A táto rozprava je v rámci štrukturovaného dialogu, na ktorom sme sa dohodli medzi parlamentom a komisiou. pracovnom programe, kom, teda bude to dialog o pracovnom programe komisárov na každý ďalší rok. Vidím, že sú tu ešte aj kolegovia, ktorí tu boli pri predošlom bode programu a vidím, že aj ďalší host tu už je, Filip Majštát z EIB, ktorý so záujmom chce počúvať, čo robí komisia pretože EIB mnohé z toho financuje a teda srdečne vítam Connie Hedegaard. Častejšie sme sa už stretli, parlament a komisia, pri týchto veľkých témach ochrany klímy. A v podstate sme na jednej vlne, takže vám hneď aj dávam slovo. Máme čas do približne 5.30. Ďakujem, pán predseda. Je mi veľkým potešením, že som tu. Tak ako povedal pán predseda, často sa stretávame a mm, niektoré veci až tak eh, veľa, až, nebudem až tak rozoberať, pretože sú to veci, o ktorých často diskutujeme, e, eh, stratégia a tak ďalej. Takže naozaj ide len pracovný program a špecifické otázky, ktoré ste položili. V prvom rade chcem poďakovať za veľmi užitočné návrhy k implementácii eh, pracovného programu Komisie na rok 2011. Takisto, eh, čo sme robili na príprave eh, pracovného programu na rok 2012. Viete, že eh, nebudeme šetriť žiadne úsilie, aby sme zabezpečili, že EÚ bude na poprednom mieste v boji proti klimatickej zmene, tak našimi internými ako aj externými politikami. Počas prvých piatich mesiacov tohto roka komisia nadalej realizovala tie E, stavebné bloky, akcie proti klimatickej zmene a ďalší pokrok sa naplánoval na e, pokračovanie roku 2011 a ďalej. E, dve hlavné, dva hlavné úspechy doteraz bolo prijatie cestovnej mapy 2050 smerom k bezuhlíkovému hospodárstvu, čo je strategická iniciatíva v pracovnom programe komisie na 2011 a je tam aj pokračované implementovanie klimatického energetického balíka, najmä pokiaľ ide o oblasť obchodovania s emisiami, zavádzanie rozhodovatní e, na základe benchmarkov a e, reakcie na kybernetický útok, ktorý došlo v januári. V prvom rade pár slov k tej CSMP 2050 a teda tomu cieľu nad 20%. Mm, Viete, že komisia v marci prijala túto cestovnú mapu. Rada pre životné prostredie pripravuje závery rady, ktoré by sa mali prijať 21. júna. A teším sa na uznesenie parlamentu k tejto kľúčovej iniciatíve. Mm, cestovná 2050 je kľúčovým prvkom vlajkovej lode 2020 e, pre zdroje v Európe, takisto podporuje klimatické ciele, stratégie EU 2020 a poprvýkrát e, sa pozerám na rámec toho časového horizontu 2020, ako splňať tento cieľ znižovať emisie skleníkových plynov v porovnej z roku 1990 v kontexte potrebných redukcií aj rozvojových krajín. Analýza, z ktorej vychádza táto cestovná mapa, naznačuje, že aby sme dosiahli tieto ciele 80 až 95 väčšina redukcií sa musí urobiť doma, eh, čiže 80-percentné zníženie domácej produkcie je potrebné a toto je eh, jeden z veľkých eh, paradigmatických posunov v tejto cestovnej 2050, pretože sme si uvedomili, že v dlhodobého hľadiska nebudú nejaké lacné e, alternatívy a v každom prípade budeme musieť prejsť na nízkouhlíkovú ekonomiku a možno by bolo rozumnejšie už teraz investovať viac do našej vlastnej oblasti, namiesto toho, aby sme investovali do inovácií s e, našimi konkurentmi. Takže to je jedna kľúčová vec. Komisia chce to využiť e, na rozvoj sektorovo špecifických iniciatív. Je tam Biela kniha o doprave, ktorá už bola odprezentovaná. Potom je tam akčný plán pre energetickú efektívnosť, ktorý už bol tiež odprezentovaný. A potom je tam energetická cestovná mapa 2050. Čo sa týka toho oznámenia, e, ktoré hovorí o tom e, cieli vyšovne 20%, ja vítam, vítam toto uznesenie ako aj pozmeňovacie návrhy k nemu. Je to konštruktívne a poukazuje to na potenciálne prvky win-win, keď budeme konať v boji proti klimatickým zmenám. Návrh uznesenia zdôrazňuje niektoré závery nášho vlastného posúdenia, kde sa ukazujú prínosy pre uh, pracovné príležitosti a rast. To je oblasť, kde sme za posledných 20, 12 mesiacov najviac získali. Keď sme tu predniesli to oznámenie v máji o tom 20 a 30-percentnom cieli chceli sme tiež zdôrazniť, že je tu aj prvok vlastného zájmy Európy. Klimatická zmena nie je len klimatická zmena, je to aj otázka energetickej bezpečnosti, nezávislosti a je to otázka inovácií a pracovných príležitostí. A za posledných 12 mesiacov toto naozaj určovalo agendu v Európe a je to pre prospech zachovania pokroku v tejto oblasti. Musím tiež povedať, že e, si cením to konštatovanie, že súčasný cieľ 20% zníženia emisí CO2 skleníkových plynov nie je postačujúci a že treba sa pozrieť na to, ako dosiahnuť viac, najprv tých 25% interne do roku 2020. Ako sme už povedali v našej cestovnej mape, naplnenie en- cieľa energetickej efektívnosti 2020 by nás e, priviedlo k 25 e, 25 redukcie emisí CO2 a to by e, teda e, posunilo o 5% ten náš 20 cieľ, e, ktorý sa snažíme v rámci Európy dosiahnuť. Takže dúfam, že tá, ten návrh uznesenia zajtra bude prijatý veľkou väčšinou čo by vydlažilo cestu k finálnemu schváleniu na plene v júni a vyslalo by to jasný signál o pozícii parlamentu v tejto veci. ETS je vlajkovou iniciatívou politiky klímy v EÚ, čiže v roku 2013 to e, začína, všetky potrebné opatrenia boli pripravené, aby bol hladký prechod a väčšina vykonávacích predpisov sa momentálne e, príjma. E, minulý rok to nariadenie o aukciách, benchmarky dnes, e, tento rok na jar, aby sa zabezpečila plná riadne načasovaná implementácia všetkých opatrení. Viaceré implementačné predpisy sa ešte príjmu do konca tohto roku. Po nez nedávnych bezpečnostných incidentoch v niektorých registroch ETS, tak sme urobili mnohé ochranné opatrenia. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, ale zamýšľame sa nad tým aj z dlhodobého strednodobého hľadiska, ako posilniť bezpečnosť do, na maximum. Ako viete, komisia aktívne diskutuje o ďalšom MFF, aby sa prijal balík návrhov do konca budúceho mesiaca, takže ešte do konca júna. V tomto kontexte mainstreaming klimatickej zmeny je absolútne rozhodujúci. Týka sa to najmä kohezného fondu, polnospodárskej politiky, výskumu a vývoja a externej politiky. Mainstreaming klimatických opatrení musí byť viditeľný, a robustný. Treba teda zabezpečiť dlhodobé dosahovanie cieľov EÚ, e, čo si vyžaduje značné investície. Bude to mať aj pozitívny dopad na tvorbu pracovných miest a to treba dobre zohľadniť v prioritách budúceho rozpočtu EÚ v súlade s celkovou stratégiou EU 2020. Takže musíme takisto pracovať na dohľade nad eh, trhu s uhlíkom. Chceme znížiť do maximálnej možnej miery rizika podvodov a mm, zneužívania trhu ETS. Momentálne zvažujeme alternatívy, vrátanie klasifikácie kvót ako finančného nástroja, ako súčasť E, smernice o finančných e, nástrojoch a, zneužívaní, a smernice o zneužívaní trhu. Čo sa týka leteckej dopravy, rozhodnutie zahrnúť ich do e, schémy ETS je už na ceste, všetko sa finalizuje. Ďalším veľkým mílnikom bude zverejnenie harmonizovaného systému benchmarkov na pridelovanie emisných kvót prevádzkovateľom lietadiel, takže prvý rok monitorovania a vykazovania už prešiel a členské štáty nás informovali o veľmi vysokej úrovne e, zhody. E, to sa týka najmä tých najväčších leteckých spoločností, avšak z politického hľadiska niekoľko leteckých spoločností z tretich krajín a vlády E, tretich krajín sa vyjadrujú proti tejto akcii EÚ, takže popri zabezpečení hladkej implementácie tohto zákona je samozrejme prioritou vysvetliť našu legislatívu aj tretím krajinám. E, podpora parlamentu, keď sa ste s e, parlamentnými kontaktmi z tretich krajín by bola skutočne žiaduca. Legislatíva má aj vykonávacie právomoci na vylúčenie prichádzajúcich letov z pôsobenia systému, aby sa zohľadnili ekvivalentné opatrenia e, z tretich krajín, čiže ak aj oni niečo robia, čo je ekvivalentné, e, môžu byť vyňatí z toho, čo by inak museli zaplatiť ako prichádzajúci let. Viem, že niektoré krajiny už to zvažujú, ale samozrejme, toto je tiež oblasť, kde by bolo nesmierne užitočné, ak by ste mohli ďalej šíriť tieto informácie vo vašich stretnutiach s tretimi eh, krajinami. To sú teda veľmi dôležité princípy, o ktoré tu ide a vieme, že to bude náročné, ale eh, naozaj mm, to, čo Európa robí v tejto oblasti, má svoj význam. Komisia viackrát zvýraznila potrebu posúdiť e, dopad leteckej dopravy mimo CO2, to je aj tiež jedna z vašich otázok. V tomto kontexte sme vyjadrili zámer e, e, riešiť emisie dusíkových plynov. A takýto návrh by mohol byť súčasťou e, komplexnej politiky EÚ v oblasti klimatických zmien, avšak musíme zabezpečiť, aby tento návrh vychádzal z reálnych dôkazov. Nedávna štúdia komisie naznačila, že vedecké dôkazy, ktoré sú k dispozície o dopade týchto dusíkových plynov e, leteckej dopravy, tie dôkazy zatiaľ ešte nie sú úplne e, jednoznačné, takže e, myslím, že mali by sme sa zamerať na zabezpečenie hladkej implementácie EU ETS pre leteckú dopravu predtým, než budeme zavádzať nejaké ďalšie opatrenia. Eh, medzinárodných rokovaniach často máme možnosť o tom hovoriť, takže veľmi stručne. Áno, chceme, aby Durban bol úspechom, aby sa všetko udialo tak, ako to bolo naplánované. No a samozrejme, budeme pracovať na tom druhom uh, plánovacom období, všetko to poznáte, ale snažíme sa tiež uh, zobrať do úvahy, nakoľko je toto komplikované, či by sme nemohli riešiť ďalšie témy, napríklad leteckú dopravu, lodnú dopravu, sektorálne prístupy. A niektoré z týchto tém sa budeme snažiť tiež e, vniesť do Durbanskej konferencie. Chceme minimalizovať environmentálny dopad súvisiaci s redukciou biopalív a biotekutín. Treba posúdiť e, dopady tejto produkcie na základe posledných vedeckých poznatkov komisia e, priznáva, že takéto využitie e, plôch môže priniesť úspory z biopalív. E, bolo to v správe v decembri. A po tejto správe komisia pripravuje dopadovú štúdiu a ešte prebieha práca a diskusie v rámci komisí a budete o tom podrobnejšie diskutovať aj s mojimi pracovníkmi e, zajtra. Komisia sa zamysla, zamýšľa nad, regula- nad nariadením fúrovných plynov a ich emisí. Takisto sú tu dva prvky v tomto nariadení. Je tam správa o revidovaní toho nariadenia a ak je to považované za vhodné, tak sa má navrhnúť e, nariadenie o fluorinových skleníkových plynoch. Komisia by teda mala prijať správu na jeseň a myslím, že predbežné výsledky štúdie, respektíve revízie, ukazujú, že sú potrebné ďalšie kroky. Komisia teda pripravuje dôkladné posúdenie dopadu rôznych e, politických alternatív, aby sa rozpracovali detaily tohto návrhu a očakávam, že komisia bude mať tento návrh pripravený na pozdenie nariadenia ešte do leta budúceho roku. Takisto pripravujeme revíziu monitorovacieho mechanizmu, aby sme zjednodušili a zlepšili e, súčasné monitorovacie požiadavky. To je jedna z kľúčových iniciatív E, v pracovnom programe komisie na rok 2011, čo sa týka zjednodušenia. Komisia tiež zvažuje zapojenie využívania e, pôdy a e, lesov, tak ako to vyžaduje klimatický a energetický balík. V tom sa pripravuje správa a posúdi sa to, či je to primerané ako legislatívny návrh Pracovný program komisie 2012 sa momentálne pripravuje. Malo by to v 26. Eh, oktobra sváliť kolégium. Zameranie tohto programu sa týka na klimatické zmeny okrem medzinárodných rokovaní a bude tam ďalšie sledovanie diskusí eh, cestami 2050 a budú tam alternatívy e, ísť nad tých 20 emisí CO2. V sektore lodnej dopravy, ako viete, legislatíva EÚ vyzýva komisiu, aby predložila návrh na zahrnutie medzinárodných námorných emisí do záväzku e, zniženia emisí, ak sa do konca tohto roku neschváli nejaký medzinárodný záväzok. Máme jasnú preferenciu e, za globálne konanie čo by sa stiahovalo na všetky krajiny. To by bolo určite najlepším riešením, keď hovoríme o globálnom sektore. Avšak nevidíme ani IMO, ani UNFCC, že by sa snažili konzistentne e, znižovať tieto redukcie, e, znižovať tieto emisie. Takže máme konzultácie so všetkými zainteresovanými, čo sa týka európskych opatrení, máme vytvorený panel na vysokej úrovni, ktorému predseda podpredseda Kalas a ja. Európsky parlament eh, sa na týchto schôdzach súčasne tiež. E, moje služby momentálne pracujú na návrhu, ktorý bude na budúci rok pripravený a bude aj v tom pracovnom programe na 2012. Ešte neboli prijaté rozhodnutia o rozsahu pôsobnosti alebo preferovaných politikách. Zatiaľ do toho zapájame subjek- zainteresované subjekty k tým konkrétnejším riešeniam a záverom sa dostaneme ku koncu tohto roku. Samozrejme, nákladová efektívnosť, konkurencieschopnosť EÚ, to budú kľúčové prvky ďalšej práce. Takže 2011 pracovný program na tom pracujeme, 2012 ešte nie je prijatý. Štrukturovaný dialog s parlamentom by bol dôležitou súčasťou našich úvah, takže teším sa na vaše príspevky. Ďakujem, pán predseda. Ja, vielen Dank. Äh, no, ďakujem pekne. Komisárka Hedegardová, Hedegardová za vašu angažovanosť v týchto témach. A dúfam, že zajtra e, pri hlasovaní, alebo naše hlasovanie prispieje e, k diskusiám o ďalšom osude klimatického balíčka a s ním spojených záväzkov. Ak sa dá povedať, tak e, usporiadali sme vypočutie o skleníkových plynoch znie z Kiotského protokolu a z Montrealského protokolu a je to skutočne zvláštne, že Montrealský protokol v 90. rokoch bol na celom svete jednomyselne prijatý a to je dôležitý aspekt ochrany životného prostredia a klímy, využiť aspekty Montrealského protokolu, keď vieme, že Kiotský protokol sa spája s mnohými problémami v rámci prechodu do druhej fázy. V piatok sa v jedných veľkých nemeckých novinách objavil nadpis Čína hrozí protiopatreniami k ETS v rámci leteckej dopravy. Možno k tomu by ste mohli niečo povedať, ako rokujeme s Čínou, pretože skutočne niektoré aerolínie z Európy majú obavy, že budú niesť následky. Dvakrát a totiž, že jedenkrát e, záväzky z ETS a po druhé, e, že pri letoch do Číny budú musieť platiť nejaké osobitné poplatky alebo dane. Dobre, už sa do diskusie pri, prihlásilo 10 ľudí, každý má 2 minúty a na úvod dostáva slovo Linda McEwan. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, komisárka. za aktuálne informácie. A by som chcel len snad povedať, eh, že sa tešíme na iLook, tešíme sa na to v júli. Myslím, že to potrebujeme, pretože inak eh, tie veci, o ktorých sme počuli pred pár týždňami, že ľudia v Afrike sú vyháňaní za aby pestovali eh, bioplodiny. No a treba zaistiť eh, prísne pravidlá, že len dobré eh, bioplyny dokážu splňať naše podmienky ďalej. Tie olejové piesky, k tomu by sme niečo radi počuli. No a ďalej reforma spoločnej polnohospodárskej politiky a, a spoločnej politiky pre rybolov. Tie sú dôležité na dosahovanie cieľov ochrany klímy a preto ma zaujímalo, či ste v tom plne angažovaná v procese prioritizácie týchto politik. Ďakujem pekne, Karl Heinz Florenz. Ďakujem pekne, komisárka. váš prejav bol veľmi zaujímavý. No a v správe 2050 ma zaujalo, že v rámci prvého návrhu ste ešte hovorili o jadrovom priemysle. No a v poslednom návrhu alebo poslednej verzii to už nevidím, čo to znamená. A sú čísla, ktoré sa objavujú vo vašej správe, alebo odzakadľujú tieto čísla možné e, následky krízy z Japonska myslím hlavne na záťažové testy. Keď budú testy také intenzívne, ako o tom hovoril Ettinger, tak to bude mať dopady. No a preto by ma zaujímalo, či to v rámci cieľov bude ešte budeme schopní dodržať. Ďakujem pekne. Chris Davis. Len jedna praktická otázka. Ja nechápem presne, kam smerujeme. Vy ste zverejnili a komisia prijala cestovnú mapu do roku 2050. Zajtra o tom budeme hlasovať. Aké rozhodnutia žiarate teraz od, radu, od rady? Aké stanoviská rady budete po, po, zvažovať v budúcnosti? A aké budú ich následky? Čo potom bude nasledovať? Ďakujem pekne, Buzz Eichhout. Ďakujem. Chrisa, to bola jedna z mojich otázok, a takže nebudeme opakovať. Ďakujem pekne, komisárka Edgardová, za váš úvod. Myslím však, že teraz je veľmi dôležité nevenovať sa len cestovnej mape do roku 2050. Vidíme to, ale vidíme aj mnohé ďalšie problémy, o ktorých treba rozhodnúť teraz. Napríklad o ETS v rámci leteckého priemyslu. Teraz sa vyvaralo by veľký tlak na to, aby sme zmenili legislatívu. No a myslím, že sme svedkami veľmi nebezpečného, nebezpečnej situácie. Využíva sa argument, argument hospodárskej krízy a zmierňujeme našu legislatívu. No a keď sa pozrieme na ekonomické argumenty, tak potrebujeme v rámci klimatických zmien eh, ambi, väčšie ambície. Ale zase, že to ide opačným smerom. Takže mohli by ste povedať niečo o ETS v rámci leteckého priemyslu a že skutočne budete sa držať súčasné legislatívno. a keď hovoríte o biopalivách, tak potrebujeme aj look faktor. No a keď hovoríme o bitumenových pieskoch, tak e, treba e, priniesť skutočnú hodnotu a nemôžeme e, skláňať hlavu pred kanadskou lobby, ktorý, ktorá je v Európe teraz najaktívnejšia. Viem, že aj v Kalifornii vytvárali veľký tlak, no a Kalifornia sa rozhodla, že im nepodľahne, alebo nepodľahne ich tlaku. Takže dúfam, že Európska únia sa zachová rovnako. No a ďalej. A samozrejme máme otázky, chceme ambície, ale podporujeme aj vaše snahy, napríklad v rámci biopaliu v elektrickom priemysle budú mať nulové emisie, len keď budú dodržiavať kritérium udržateľnosti. Toto kritérium podporujeme, ako podporujeme vás, takže podporujeme vás, nepodlahnite No a súčasné argumenty, ktoré, ktorí sa tvrdí, že sú spôsobené hospodárskou krízou, nie sú opodstatnené. Dobre, ďakujem pekne, pani Hedegaard za vašu správu a za dnešnú výmenu názorov. Ja som bol tenovým spravodajcom pre zapojenie leteckej dopravy do ETS. My sme vtedy veľmi dobre si uvedomovali, že keď proti vôli komisie zapojíme do toho medzinárodné lety, tak spôsobíme veľký rozroch. Ale eh, niekto musí začať to znamená, že tie odlety musia byť eh, zapojené do ETS a som rád aj, že sa to do ETS zapojili ľudia. Minulý týždeň s kancelárkou eh, Merkelovou sa v Nemecku uskutočnila 7. Eh, námorná konferencia, v rámci ktorej bolo viacero workshopov na témy životného prostredia a ochrany klímy. Takže ja dúfam, že nikto, podľa nej má svoju legislatívu dusikové plyny. A to som rád, že tam zapojené. No a čo sa týka ETS e a leteckej dopravy, tak e, oxidy dusíka tam musia byť zapojené. No a čo sa týka napríklad automobilového priemyslu, tam sledujeme a počítame každý gram emisí CO2 v rámci elektromobility. To bude zaujímavé, ako sa bude, vytvár- ako sa bude vyrábať elektrická energia, ale treba vnímať, ako sa vyrába automobil, to znamená od prvého kroku až po to zošrotovanie. No a ja by som teda chcel požiadať komisiu, aby sa nezaoberala len takými čiastkovými, eh, čiastkovými momentami, ale aby eh, sa zaoberala touto problematikou komplexne. No, ak eh, motor, ktorý síce spotrebová o niečo viacej, o niečo menej paliva, ale na jeho výrobu je potrebné oveľa viac energie, tak sa treba na tom, na tým zamýšľať. No a v tých továrniach, kde sa vyrábajú čisté autá, by mali ich vyrábať aj nejaké čisté mechanizmy a stroje. Ďakujem pekne, François Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Zaznamenala som si hneď, čo ste povedali na úvod vášho vystúpenia. Povedali ste to už na schôdzi s komisárom Tajánim a s vami prednedávnom. Treba si položiť otázku investícií u našich konkurentov pri tých neuhlíkových emisiách, pretože tam konštatujeme ekonomický rast, ktorý zaznamenávame aj v EÚ. Tomu sa tešíme, máme veľa investícií E, v EÚ od našich konkurentov, napríklad od Číny. A robí sa, robí investícia práve v týchto neuhlíkových emisiách. Rada by som pripomenula, že keď sme hovorili a keď sme hlasovali, odhlasovali správu o európskej priemyselnej politike, tak tam bol jeden pozmenujúci návrh, ktorý bol presadený väčšinou parlamentu, ktorý žiada od Európskej komisie, aby zažiadala o štúdiu čo by e, to mohlo byť, ako by fungovala inklúzia alebo vstupovanie uhlíka aj do, e, mimo našich hraníc a ku nám. Ja si myslím, že parlament to správne žiadala. E, potrebovali by sme odpoveď na tento problém, aby sme vyriešili aj problém konkurencieschopnosti našich európskych podnikov. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz, pán Kramer, ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, komisárka. Ja mám tiež jednu otázku k aerolíniám. Myslím, že situáciu s aerolíniami si to trochu priklášľujeme, pretože nie je teraz o to eh, zapojiť tretie krajiny, ktoré sú, nie sú veľmi nadšené, nadšené z tejto dobrej veci, ale eh, skutočne musíme čeliť eh, obraným opatreniam tretich krajín Európsky súdny dvor Ehm, ktorý oznámil eh, nejaké poplatky čínskej strany. No a Európsky súdny dvor alebo myslím, že my máme právo dozvedieť sa, čo komisia plánuje. Myslím, že eh, to budú ekvivalentné opatrenia, keď tretie krajiny sa nedajú do ničoho nútiť a myslím, že už teraz sa je to takmer stovka. Takže podľa akých kritérií sa definujú ekvivalentné opatrenia. Dá sa predpokladať, že komisia bude akceptovať len ekvivalentné opatrenia, ktoré budú zodpovedať nákladom TS v Európe, pretože ako tak nebude taká európske aerolínie, budú musieť platiť budú musieť platiť poplatky, ktoré nemusí platiť mimo európska konkurencia. Takže ja sa pýtam, aké plány má komisia, pretože e, je jasné, že plán B ekvivalentných opatrení nakoniec príde. Takže aké podmienky budú mať tieto opatrenia a kedy môžeme očakávať ich zverejnenie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Jorgensen. Ďakujem. Komisárka, vy často opakujete a aj dnes ste to zdôraznili, že ak by sme mali sa snažiť o dosiahnutie cieľa 30-percentného zníženia eh, emisí skleníkových plynov, a tak by to pomohlo schopnosti Európskej únie a nie naopak. Ja som presvedčený o tom, že zajtra náš výbor podporí vaše tvrdenie, no a zase, sa, že budeme mať aj pomerne jasnú väčšinu na plenárnom zasadnutí o mesiac. No a ja sa pýtam preto priamo, čo budete potrebovať na predloženie legislatívneho návrhu. Vy ste povedali, že to je dobrý, dobrá myšlienka, máte podporu Európskeho parlamentu kedy dostaneme váš návrh, tak aby sme mohli sa v našej práci, pretože ak budeme mať do výhodu lídra, tak potrebujeme už začať a vy ste to zúraznili viackrát, že Čína tiež nečaká s založenými rukami. No a druhá vec, mohli by ste nám povedať niečo k procesu COP17 v Južnej Afrike. Aká je súčasná situácia, aká je stratégia EÚ, Samozrejme, viem, že nemôžete predstaviť záverečnú stratégiu, ale iste ste už eh, nejak eh, úvodne zhodnotili situáciu a smer, ktorým, eh, ktorým ideme. Ďakujem pekne. Ešte dva príspovieky. Marit Paulsen. Ďakujem, pán predseda. Mám tu niekoľko otázok na komisárku. Pred pár týždňami ste spolu s komisami pre pohospodárstvo a životné prostredie napísali list, kde sa hovorilo o spolupráci medzi otázkami životného prostredia, pohospodárstva a klímy. A teraz si kladiem otázku, či to naozaj budete brať vážne, pretože v podstate nie je nič, čo by dokázalo tak veľmi ovplyvniť úplne bezprostredne e, emisie CO2 ako vlastne uh, uh, ich zachytávanie v pôde, v lesoch, keby sme mali vlastne uh, takéto pohľadnospodárstvo globálne na celom svete, tak by vlastne mohli e, skladovať asi 40 rokov e, emisí CO2 v celom e, svete. No a potom sú tu tieto biopaliva. Ja vás naozaj prosím na kolenách, mali, nemali by sme naozaj pestovať biopaliva na pôde, kde sa pestovali potraviny mali by sme tiež uh, viacej sa uh, zameriať na eh, to, čo um, so drevo alebo niečo, čo môžeme využiť z lesov a nemali by sme s tým uh, kúriť. Môžeme to využiť na uh, iné uh, produkty. Okrem toho, keď by sme mali uh, takéto mm, ekologické poľnohospodárstvo, keby sme všetko tú biomasu a respo- produkty využili, tak by sme ušetrili obrovské emisie metánu a e, oxidu e, siričitého. Ďakujem pekne. you. Ďakujem pekne. Judith Merkies. Ďakujem predseda. Ďakujem za prezentáciu komisárka. Ja mám veľmi technickú otázku a už som vám položila, aby ste nám už eh, podali písomnú odpoveď, eh, alebo takú, taký prvý návrh odpovede. Ja som sa pýtala, kedy začnete korektívne opatrenia, kedy spustíte konanie o porušenie zmluvy proti krajinám, ktoré neplnia ciele 2020. Napríklad eh, našej krajine je jasné, že súčasná vláda povedala, že sa budú snažiť dosiahnuť dohodnuté ciele, avšak nie sú si istí, či sa im to podarí. Takže ja sa pýtam, kedy spustíte nápravné opatrenia? Vy ste mi odpovedali, že nápravné eh, opatrenia eh, sa uskutočnia v súlade s článkom 7 Avšak eh, aké sú tieto opatrenia, pretože ak monitorovacia správa za určitý rok preukáže, že eh, členské štáty nedodržajú eh, lokácie emisí a druhá vec hovorí, že možno začnete konanie, ak členský štát nesplní a nebude dodržiavať legislatívu. Avšak pre mňa to nie je jasné. Budeme príjemť nápravné opatrenia až v roku 2020, až keď zistíme, že členský štát nebudete dodržiavať dohodu, alebo začnite už skôr. Ďakujem pekne. A teraz posledná pripomienka Westlund. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem ešte opýtať na vlastne e, to verejné oznámenie, na ktorom pracujete v komisie ako komisárka pre klímu. Čo by ste najradšej chceli zmeniť, pokiaľ ide o tieto otázky verejného obstarávania, aby sme pomohli nielen klíme, ale napríklad, aby viacerí sa zapájali do e, týchto e, procesov, čo je jedna z najdôležitejších zmien, ktorú tu vidíte. No potom, čo sa týka veľkých hliníkových e, fabrik v Európe, tie neveľmi dobre zapadajú do Eh, systému eh, obchodovania s emisiami, pretože sú pod veľkým konkurenčným tlakom. A teda otázka je, či vôbec existujú nejaké rokovania, či prebiehajú nejaké rozhovory s týmito krajinami, aby eh, možno uzavreli nejakú sektorovú dohodu s týmito odvetviami a ak, tak s ktorými krajinami. Ďakujem. lot of questions. No, to bolo pomerne veľa otázok a teraz očakávame vaše odpovede. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tá posledná otázka začnem ňou. Áno, existuje sektorová spolupráca. Vedieme napríklad diskusiu s Čínou. Navrhli sme v apríli minulého roka takéto možnosti a už trikrát bol pracovný typ Európskej komisie a čínsky experti. Asociovali sme k tomu aj sektory jednotlivých priemyselných odotví. Takže ako vidíte, že nedávame, nesadzame len na jednu možnosť, ale rozvíjame aj možnosti s kľúčovými partnermi. Ak som správne pochopila vašu otázku, čo môžeme urobiť všetci spolu, aby sme e, ľudí primeli k tomu, aby inteligentne konali e, v prospech klímy. Ja hovorím napríklad viditeľná, jasná etiketácia, správna tarifikácia, hlavne smernica e, zdanenia energií. Pre komisiu to bude veľmi dôležitý dokument a samozrejme verejné obstarávanie tie sú kľú, to je kľúčové, pretože rôzne sektory členských štátov majú obrovskú kúpy schopnosť a môžu zaplaviť trh určitými prvkami, takže môžu spôsobiť pokles alebo naopak zvýšenie cien pre obyvateľov. Potom tu padla otázka o Číne a o jednotlivých o jednotlivých možnostiach. E, spomenuli ste tu niektoré témy. Pokiaľ ide o Európsky parlament, E, snažili sme sa letectvo začleniť do e, systému e, výmeny emisí. Nerobí sa to náhodou, tento návrh, myslíme si. Samozrejme, treba takto postupovať. Samozrejme, existujú ľudia, ktorí sú už zvykli, ktorí si už zvykli na klimatickú alebo environmentálnu legislatívu a niektorí možno kladú si otázku, prečo by sme mali prispievať a možno v Číne si zase kladú otázku, preto ísť, prečo ísť takouto cestou. Ale v každom prípade my sme sa aj dohodli s predstaviteľmi leteckých spoločností a poprvýkrát aj, e, člen, aj čínsky kolegovia experti navrhli sektorové zníženie pre letectvo a to o 22 Naozaj treba pouvažovať, či je to vážny návrh, alebo či je to len taký nevinný návrh, ale v každom prípade na prvý pohľad sa zdá, že aj keď protestujú, tak napriek tomu navrhujú a uvažujú o sektorových návrhoch a opatreniach v týchto oblastiach. A aby som to jasnejšie povedala, Myslíte si, e, že budeme používať také, takúto legislatívu a ako náhle bude nejaké, dojde k nejakým protestom alebo niečo, e, že to zmeníme. No nemyslím si, že to by bol spôsob, ako by sme mali postupovať. Takže akým spôsobom ísť? Aké sú tie tendencie? No sú v ich prípade také, ale nás to až tak neznervozňuje, pretože uh, je skutočne dôležité, aby linky, ktoré lietajú do Európy, alebo tie lety, ktoré majú cieľ v Európe, aby splnili tie ciele, ktoré sme stanovili. Vezmeme si napríklad Hongkong. Hongkongu hovorili, že prečo by sme mohli, mali platiť niektoré miestne aerolinky hovorili, že prečo by sme my mali platiť, pretože obchodník z Hongkongu, ktorý si môže dovoliť zaplatiť letenku z Hongkongu do Londýna cez Pacific Airways, takom on bari neznečistuje životné prostredie. Aká by teda bola tá logika? A keď študent z univerzity v Aberdeene cestuje s rodičmi do Berlína a tiež platí, tu musí byť nejaký princíp predsa. Takže to, čo sme robili, sme robili prezieravo a veľmi vedomo. Ale sú ľudia, ktorí si myslia, že nebudú prispievať. Potom je tu Čikákský e, dohovor. Stopercentne závisí na členských štátoch a my vidíme, že posledné rozhodnutie IKA v Kanade na jeseň, tak to rozhodnutie bolo také, že môže tu fungovať tiež ten eh, systém eh, obchodovania s emisiami. Pani Evans eh, žiadala, aby sa to urobilo dobre. Samozrejme, my s tým súhlasím, hoci nie všetko sa hneď naraz dá urobiť najlepšie. Rozhodne znalosti v tejto oblasti, napríklad pokiaľ ide o tie bitumenové piesky, nemáme ešte dostatok vedomostí, ale alebo to, ako sa istým spôsobom plundruje alebo teda míňa pôda v Afrike. Ani to ešte nemáme preštudované, ale tiež sa tomu budeme venovať. A ešte k tým bitumenovým pieskom. Mali sme <clears throat> k tomu také informatívne stretnutie a aj analytický dokument a výsledok bol, že je to funkčné riešenia a piatok 27. komisia organizuje stretnutie zainteresovaných, kde sa bude rokovať o výsledkoch z tohto dokumentu, z tejto analýzy. Takže chceme, aby aj táto možnosť fungovala. Samozrejme, Kanada nebude veľmi nadšená týmto riešením, ale Európsky parlament pozval aj Kanadu, aby sa zúčastnila toho stretnutia v piatok. A potom reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky a rybolovnej politiky. Áno, zaoberáme sa tým, ale je to len v úvodnej fáze. Hovorí sa o rôznych princípoch. Napísali sme list, pán komisár eh, Potočník Čolož aj ja, sme zaslali tento list viacerým ministrom v súvislosti so spoločnou polnohospodárskou politikou a tam sme vysvetľovali, akú politiku potrebujeme, spomínali sme rozpočet, ako môžeme dať väčšiu pridanú hodnotu európskym dotáciám do polnohospodárstva, aby sme tieto dotácie využívali lepšie, aby e, boli jednoznačne e, tieto opatrenia ekologickejšie, zelenšie, e, zameriavame sa na podporu technológií a tak ďalej. Takže o tom teraz rokujeme v komisii a predpokladáme, že naše návrhy sa budú publikovať do 1. júla. Európsky parlament chce zohrávať svoju úlohu, to je jasné a my sme presvedčení, že k tej reforme SPP môže veľmi prispieť. Potom tu padla otázka v súvislosti so spoločnou cestovnou mapou do roku 2050 a ako k nej môžu prispievať jednotlivé členské štáty. Napríklad pre Nemecko platí to, že do roku 2050 nebude žiadna jadrová energetika Teraz si myslím, že je veľmi dôležité po tom nešťastí vo Fukushime, aby sme rokovali o energetickej účinnosti a o úsporách energií. A práve o to ide v tom dokumente a tam máme aj indikatívne ciele, ktoré hovoria o tom, čo potrebujeme urobiť do roku 2030 v súvislosti s emisiami Mali by sme mať aj ciele, ktoré by sme mali prediskutovať, keď hovoríme o obnoviteľnej energii a tak ďalej, pretože cestovná mapa je stanovená do roku 2050. Je to logický dokument, ktorý musí vychádzať z poučenia z toho nešťastia vo Fukushima a musíme sa tým zaoberať aj keď tie opatrenia, ktoré budeme musieť prijať, budú určite drahšie. Ako som už hovorila, rada bude rozhodovať o akčnom pláne o energetickej účinnosti. Tu máme 3 vo verejných budovách a opravách. O tom sme už hovorili aj na neformálnej rade ministrov pre energetiku a formálne sa o tom bude diskutovať a rokovať ďalej. V Lani, v Lani vyšlo oznámenie o 20 alebo 30 percentách a o analýzach v jednotlivých členských štátoch. Závery z tohto procesu sa budú publikovať a tiež to prediskutujeme v rade, čo to vlastne bude znamenať, čo to bude implikovať pre jednotlivé členské štáty. Takže už tu sú niektoré konkrétne veci, ktorým sa hneď budeme zaoberať. Ďalšia otázka, ktorá padla. súviselo to s automobilovým priemyslom, konkrétne s vozidlami a ich hodnotením a dopadov a ich emisiami. Komisia sa zaoberá súčasnou legislatívou a sleduje efektívnosť v celom procese výroby automobilov. Nejde o to, že by sme nahrádzali existujúcu legislatívu, ktorá platí. Nejde len o obyčajnú náhradu. Pýtali ste sa, kedy budeme mať konkrétne návrhy tých analýz, ktoré sa robili pred niekoľkými mesiacmi. My sledujeme samozrejme potenciál členských štátov, sledujeme ich reakcie. Samozrejme, členské štáty majú svoje ciele do roku 2020, tie vnútorné ciele a potom existujú tie dlhodobejšie ciele, ktoré vychádzajú z rozpočtu. A my na základe rozpočtu my e, potom budeme vysielať signál jednotlivým členským štátom, že keď budú energeticky efektívnejšie, tak to bude mať samozrejme určitú pridanú hodnotu, ktorá sa odrazí potom aj v rozpočte EÚ. A to by malo byť do 1. júla, pretože to je skutočne kľúčová otázka. A potom ten proces COP17, tam sme ešte nie veľmi ďaleko, to je naozaj veľmi stručná odpoveď. No a aká je stratégia EÚ? Berať aj ďalšími témami z Durbanu, pretože ich je viacej. Chceme otvoriť druhé obdobie. Napríklad Japonsko, Rusko a niektoré ďalšie štáty ktoré veľmi jasne hovoria, že v žiadnom prípade nepríjmu to druhé obdobie záväzkov. A čo to vlastne znamená? Že teda skupina tých, ktorí sú za tie záväzné opatrenia, tak táto skupina bude slabšia, pretože bude menšia. No a to je tá diskusia, ktorú teraz vedieme tlačíme na to, aby sa tomu tak nestalo. E, tu v Bruseli sme pred Veľkou nocou o tom diskutovali, ale myslím, že veci idú vpred síce pomaly, možno príliš pomaly. A my sa snažíme signalizovať aj Južnej Afrike, že sledujeme, čo robia 1. a 2. júla budú neformálne ministerské stretnutia a budeme sa snažiť potlačiť na to, aby sa dosiahli nejaké viditeľné úspechy. To je, myslím, pán predseda, zhruba všetko. A ešte Matias tam niečo, áno, sa pýtal, že kedy začnú postupy v prípade porušenia zmluvy bude také ročné hodnotenie konkrétnych členských štátov. A ak nezrealizujú potrebné opatrenia, tak je potom možné začať s tým konaním už od roku 2013. Ďakujem za vaše odpovede. Myslím, že to bolo veľmi hodnotné. A my tiež robíme, čo bude v našich silách, aby sme to teda trošku potlačili. aj Členské štáty aby sme ich, e, tak povedať povzbudili, aby nespohodlnili. A chceme podporiť hlavne tých, ktorí sú, tak povediac, na rovnakej úrovni, aby Európa teda mala takúto úlohu e, priekopníka a na ceste do Durbanu ešte bude určite množstvo diskusí k našej konkrétnej pozícii. A keď sa hovorí, že v Kyote už zostane len EÚ, Norsko a Švajčiarsko. Čo, čo to môže pomôcť? No samozrejme je možné potom si položiť aj tú otázku, že čo by to mohlo uškodiť. Takže ja si myslím, že kiotský mechanizmus musí pokračovať a možno Európa bude dobrým príkladom. Ak by z počiatku nechceli krajiny z rôznych dôvodov sa na tom podielať. Eh, ďakujem vám v každom prípade za vašu eh, účasť a teším sa na ďalšie stretnutie. So, wir fahren nahtlos fort. Takže budeme pokračovať, už sme sa zvítali. Teda je to rozpráva v kruhu koordinátorov, výmena názorov z EIB v Luxembursku. Takže srdečne vítam predsedu EIB, pána Filipa Majštata. Vítam vás vo výbore pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Mnohé, čo politika chce, treba financovať a nástroj, ktorý si Európa našla, je investičná banka a teda sme veľmi zvedaví, ako tieto politické ciele a programy budete podporovať, pretože nemáme mnohé z týchto názorov. Vy ste e, asi najväčší, najprominentnejší nástroj EÚ na financovanie ochrany klímy v Európe. Určite poviete, alebo máte čo povedať aj mimo EÚ, v susedstve a na iných e, kontinentoch. Takže dávam vám slovo a s napätím budeme počúvať vaše slova. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste mi dali príležitosť, aby som sa obrátil na váš parlamentný výbor. Je to veľmi želateľné, pretože EIB vytvorila e, rímska zmluva, aby finančne podporovala ciele toho, čo sme vtedy volali Európske hospodárske spoločenstvo, teraz politické ciele EÚ. A ochrana životného prostredia a predovšetkým boj proti klimatickým zmenám sa stali prioritami EÚ, tak je normálne, že EIB je vyzvaná, aby tiež pristala. Nebudem tu zachádzať do detajlov, aby som zdôrazňoval význam potreby boja proti klimatickým zmenám, ale je jasné, že aby sme tieto ambiciozne ciele, ktoré si EÚ stanovila, dosiahli, tak e, skutočne potrebujeme veľké investície. Pani komisárka Hedegardová, a ja musím povedať, že za každým obdivujem jej obrovské nasadenie tak prednedávnom vyhodnotila, že potreby investícií pre EÚ sú 270 miliárd eur na, na budúcich 40 rokov, takže to je obrovská suma peňazí. A ako správne ste povedali, pán predseda, je potrebné zafinancovať tieto investície. A to v období, kedy verejné rozpočty na všetkých úrovniach trpia škrtmi. Sme teraz vo fáze rozpočtovej konsolidácie, to znamená, že verejné financovanie a jeho prostriedky sú obmedzené. Bankové financovanie, hlavne predovšetkým pre tento druh investícií, ktoré často vyžadujú dlhodobé financie a investície, tak je jasné, že banko, banky tiež sú a budú brzdené novými pravidlami, ktoré sa zo správnych a vynikajúcich dôvodov príjmajú, aby sa dosiahla tá finančná pevnosť, ale všetci vieme, že tieto nové pravidlá pravdepodobne obmedzia možnosť bankového sektoru financovať dlhodobé investície. A je preto normálne, že v týchto podmienkach sa všetci pozerajú alebo upierajú oči na EIB. A my sme samozrejme pripravení prispieť, ale samozrejme EIB nie je nejakým zázračným riešením. Aj my máme naše obmedzenia a limity, hlavne pokiaľ ide o kapitál, pretože ako každá iná banka, aj my musíme rešpektovať určité pomery medzi celkovými eh, našimi aktívami a im prepočítaním na rizika a tak ďalej a investíciami, takže podľa mňa je užitočné, aby sme našli spôsoby, ktoré budú kombinovať eh, prostriedky európskeho rozpočtu so zdrojmi EIB, pretože to môže mať eh, taký pákový efekt, ktorý ľahšie prekoná ťažkosti. Ak dovolíte, stručne, rýchlo predniesiem, čo EIB v súčasnosti robí, hlavne v oblasti energetiky. Myslím, že máte grafy, bohužiaľ to močníci nemajú. A e, to by mohlo prispieť k financovaniu našich energií, pretože sme sa dostali zo 4 miliard v 2006 na 18 miliard v roku 2010. Takže došlo k obrovskému narastu financovania energií. Keď vidíte na tých grafoch, sú tam jednotlivé zložky. Začal by som e, tou hornou časťou grafu. Tam jasne vidíme, to sú investície v oblasti účinnosti energii, Všetci samozrejme uznáme, že je to najúčinnejší spôsob, ako znížiť energetické náklady, to znamená e, spotrebovať menej energii. A to je bez pochyby priorita pre EIB. A vďaka programu, ktorý spustila Európska komisia, program Elena, ktorý má pomôcť miestnym samozprávam aby si pripravili programy zlepšenia energetickej účinnosti. Je to nedávny program, ale dobre sa rozbehol. Už sme schválili 11 operácií technickej pomoci pre vytvorenie takýchto projektov. Je to asi 20 miliónov technickej pomoci, ale podporuje to investície, investície vo výške asi 1,6 miliardy eur. O čo vlastne ide? Napríklad v Miláne, v Taliansku, v tejto provincii sa rozhodli urobiť energetické audity v jednotlivých e, miestnych e, samozprávach, ale nemali dostatok financií a tiež nemali technické kapacity, tak e, nič sa nestalo, ale vďaka programu Elena sme mohli venovať sa tejto činnosti, urobili sa audity, zoskupili sa projekty, centralizoval sa nákup zariadení, využili sa spoločné štandardy a výsledkom je, že banka udelila pôžičku vo výške 65 miliónov na renováciu verejných škôl, mm, štátnych škôl e, v tejto provincii tieto programy, ak sa správne realizujú a budú mať dobré výsledky, tak takéto programy by sa mohli realizovať aj potom v iných regiónoch, Talianska napríklad. Alebo program JESIKA, ktorý využíva štrukturálne fondy, teda fondy z EÚ, s financovaním EIB, napríklad na Litve. Máme vďaka Jesike, alebo Jessike, sme dlhodobo financovali rekonštruovanie obytných budov. Ďalší projekt, ktorý vy poznáte a ktorý teraz končí, vytvorenie špecializovaného fondu, ktorý by mal sledovať správne využitie 146 miliónov, ktoré sa nevyužili v tom programe hospodárskeho oživenia. To je oblasť, ktorá bude prioritná pre nás, energetická účinnosť. Minulý rok sme požičali 2,3 miliardy eur a samozrejme máme záujem e, pokračovať v tomto financovaní. Na rovnakom grafe tá tmavomodrá farba to je financovanie obnoviteľných energií to je kontext, ktorý vytvorila Európska smernica z roku 2009 a tam viaceré členské štáty sa rozhodli podporovať obnoviteľné energie. Ešte stále je ale potrebné ísť týmto smerom, pretože máme rozdielne náklady a dosť veľké rozdiely medzi tradičnou produkciou energie a na základe obnoviteľných zdrojov energií ale našťastie môžeme očakávať, že tieto rozdiely cen sa zmenšia vďaka e, úsporám a technológiám a tak ďalej. Už vidíme, že tieto ceny klesajú a dúfame, že budeme ešte istý čas môcť uchovať tieto podporné mechanizmy pre obnoviteľné energie, ale treba zabrániť retroaktívnym opatreniam, pretože E, teraz v čase tých rozpočtových reštrikcií je tendencia e, sa vrácať k takýmto alebo žiadať naspäť nejak retroaktívne tieto opatrenia v takomto období neistoty. V oblasti obnoviteľných energií sme navýšili naše financovanie v roku 2006 500 miliónov a 6,2 miliardy v roku 2010 takže je to desaťnásobne viacej. A v niektorých prípadoch, hlavne počas hospodárskej krízy, EIB zohrala rozhodujúcu úlohu pre niektoré projekty, kde sme boli skutočne hlavným kľúčovým investorom, napríklad nedaleký projekt Beluin pri Severnom mori. V polovici roku 2009 bol v problémoch, pretože kvôli kríz, hospodárskej kríze sa investori stiahli, išlo o veterné elektrárne offshore. EIB sa rozhodla za 300 miliónov eur podporiť tento projekt a vďaka tomu tento projekt mohol pokračovať. a dostali sme za tento projekt dokonca cenu najlepšieho veriteľa pre obnoviteľné energie. Ďalší zaujímavý projekt Montaldo di Castro v Taliansku. Prečo je zaujímavý tento projekt? Pretože aj tu je podpora EIB. 100 miliónov sme vzali ako pôžičku a stavbári mali 100 miliónov obligácií od súkromných e, investorov a obligácie potom dosiahli dostatočný rating práve vďaka tomu, že EIB zasiahla. A to vlastne, toto je ten princíp projektových e, obligácií alebo bondov. A čo ešte robíme v niektorých regiónoch pre obnoviteľné energie? Hlavne vo Francúzsku, Languedoc, Roussillon, Pireneje, juh. V týchto regiónoch financujeme menšie investície vo vidieckých oblastiach. EIB samozrejme nemôže priamo kontaktovať malých investorov. Musíme ísť cez sprostredkovateľov, to sú banky, ale banky sa zavezujú, že splnia určitý stavebný denník alebo určitý zoznam podmienok a že budú investovať do obnoviteľných energií. To je ten druhý sektor obnoviteľných energií. A financujeme nielen už dobre potvrdené a známe technológie, ale aj a to je explicitná podpora našej správnej rady, že môžeme financovať aj novovznikajúce technológie, vrátanie pilotných projektov alebo takých uh, úvodných projektov, demonstratívnych projektov v prípade solárnej energie, kde prvé skúsenosti so solárnou energiou a koncentráciou. Tak to je prípad viacerých projektov v Španielsku vy ste o tom dobre informovaní. A EIB prispela k realizácii Near 300 realizácia nových e, štruktúr, kde sa použilo 70 aplikácií aby sa použila táto novátorská schéma. To je stručný opis toho, čo robíme v energetickej účinnosti a v obnoviteľných energiách. A naďalej financujeme inštalácie, ktoré používajú fosílne palivá. Nemôžeme sa tomu vyhnať, vyhnúť o to skôr, že Európsky parlament aj na pléne e, diskutoval o správe pána Kutasa o výročnej správe, e, roku, e, výročnej správe EIB. A to bolo v marci tohto roka. A tam sa skonštatovalo, že postupne by sme mali stiahnuť financovanie elektrární, ktoré používajú fosílne palivá. A to je dôvod, prečo som urobil ten druhý graf ktorý ukazuje, že pokiaľ ide o produkciu elektrickej energie, za posledné dva roky sme za 75 zafinancovali inštalácie z obnoviteľných energií, 25 a z nich 15 e, pre elektrárne, ktoré sú zásobované plynom. Viete, že plyn je oveľa menej intenzívny, pokiaľ ide o uhlík ako uhlie. Aj najmodernejšie uholné elektrárne produkujú dvakrát viacej CO2 za kWh ako plynové turbíny a myslíme si, že v tej miešanej alebo v tom energetickom mixe ešte tie fosílne palíva samozrejme ostanú čiastočne, ale zaznamenala som, že aj v uznesení Európskeho parlamentu žiadate od EIB, aby financovala napríklad plynovod Nabuko, aby sme mali viacej plynu v Európe. Takže ja som z toho vyvodil, že parlament systematicky nevylučuje využívanie plynu a posledných 10 to je tá najcitlivejšia otázka. To sú elektrárne, e, na, ktoré sú uholné alebo ktoré, sú, teda, ktoré fungujú na základe ropy a my žiadajú od nás, aby sme financovali tieto inštalácie, pretože ide napríklad o ostrovy a tam nám argumentujú, že tieto ostrovy nie sú napojené na elektrickú distribúciu na sieť a že zemný plyn nie je k dispozícii, tak musia používať ropu. V iných členských štátoch nastoja na tom, že je to jeden z mála ich prírodných zdrojov, ktorý je lacný a že majú, musia tieto svoje prírodné zdroje využiť na svoje, pre svoje elektrické, pre svoje elektrárne. Samozrejme, nie je to jednoduchá diskusia a v našej správnej rade sme už o tom často diskutovali a v roku 2007 Rada guvernérov EIB sa dohodla na určitých kritériách, ktoré musíme rešpektovať, aby sme mohli ešte financovať elektrárne, ktoré sú zásobované fosilnými energiami musí ísť o nahradenie existujúcich kapacít. To znamená, nebudeme financovať niečo, čo bude navyšovať kapacitu v takomto prípade palív. Druhá podmienka. Je potrebné, aby nové investície priniesli minimálne zníženie o 20 uhlíkovej intenzity alebo uhlíkového využívania. Tretia podmienka. Tieto nové zariadenia musia využívať najlepšie, najmodernejšie disponibilné technológie a posledná podmienka, aby tieto zariadenia boli v našom žargóne capture carbon ready, to znamená, aby tieto zariadenia mohli veľmi ľahko používať technológiu zachytávania uhlíka, keď bude vypracovaná alebo keď sa spustí. Dostali sme veľa žiadostí o financovanie, e, veľa týchto žiadostí bolo eliminovaných, 23 sme zaevidovali a financovali sme len 3 za posledné 2 roky, takže len 3 projekty splnili tie kritéria, ktoré sme stanovili. Ale samozrejme, aj naďalej budeme veľmi prísni pri rešpektovaní týchto kritérií. Samozrejme, v každom prípade nemôžeme financovať takýto projekt len, keď dostaneme predbežnú podporu a schválenie Európskej komisie. EIB je jediná finančná inštitúcia, ktorá nemôže financovať žiadny projekt bez toho, že by nemala predbežné schválenie Európskej komisie počas konzultácií s jednotlivými servismi. Takže pri udelovaní e, financovania sú prítomní zastupcovia služieb z Európskej komisie. To je to, čo som chcel, pán predseda, povedať, len by som na záver ešte spomenul, že je užitočné mať spoločné nástroje financovania medzi európskym rozpočtom a zdrojmi EIB. Prečo? Pretože ak použijeme zdroje rozpočtu EÚ, ktoré tradične slúžili pre subvencie, pre pomoc, teda peniaze, ktoré sa použili len raz. A ak toto skombinujeme so zdrojmi EIB, môžeme dosiahnuť pákový efekt pre rozpočet EÚ, ktorý je oveľa významnejší. A pre EIB, ak môžeme kombinovať naše financie s príspevkami rozpočtu EÚ, tak to pre nás znižuje tie e, náklady alebo znižuje e, tie požiadavky na podiel kapitálu. Príklad. Už niekoľko rokov to funguje. Risk Sharing Facing Facility pre inovácie a výskum a vývoj. Ide o investície so zdieľaním rizikom koncom roka 2010 390 miliónov eur. To umožnilo EIB udeliť pôžičky za 6,1 miliardy eur a došlo k investíciám za viacej ako 16 miliard eur. Vidíte ten pákový efekt na začiatku 390 miliónov eur z rozpočtu EÚ a to priniesie viacej ako 16 miliard investícií. A pokiaľ ide o kapitál, z nášho hľadiska tých 6,3 miliárd, tak z toho sme dali len 700 miliónov eur. Keby sme nemali e, tie zdroje rozpočtu EÚ, tak by to muselo byť dvojnásobok. A takáto kombinácia je zaujímavá z dvoch hľadisk. Umožňuje financovať oveľa väčší objem investícií. A ešte upozorním na to, aby sme hľadali skutočne účinné spôsoby financovania. To je dôvod, prečo som to na záver spomenul. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé vypočuť si e, vašu politiku, váš program a prejdem teda do Nemčiny, e, čo je pre mňa jednoduchšie. Takže taká doplňajúca otázka. Posledný bod, ktorý ste spomínali, prostriedky EÚ kombinovať s prostriedkami EIB. Je to ešte stále problém? Vy ste to takto zdôrazňovali, takže kde sú nejaké prekažky? Čo by sme mali urobiť, aby sa teda udialo viac? To je prvá otázka. A druhá otázka, ten program Elena. Chápem, že prostriedky sú na budovanie kapacít na získavanie know-how, programy efektívnosti, ako sa robia efektívne opatrenia. Samozrejme, to je veľmi dôležité. Vo všetkých krajinách, aj na komunálnej úrovni to potrebujeme. Musíme tu mať tie energetické plány. A tak by ste nám povedali, aké sú perspektívy Eleny, či sa to rozširuje, ako to bude pokračovať. A potom ešte zase ma pozitívne prekvapilo. Vy možno očakávate kritiku, že 10 prostriedkov dávate na ropu a uhlie, ale ja som si myslel, že to je ešte viac, takže tých 75% už ide do obnoviteľných a 15% do plynu, či 90% do dvoch stratégií, ktoré sú aj realitou a sú potrebné. To je vlastne celkom dobrý výsledok, takže ma to celkom prekvapilo a tých ostatných 10% snáď čo skoro tiež ešte zvládnete, aj pokiaľ sú ostrovy, je prech- možný prechod na obnoviteľné zdroje energie. Viacerí prihlásení sú a začína Chris Davis. Obidve moje otázky sa, sú, sa vzťahujú na CCS. Vy ste o tom hovorili Samozrejme závisíme od toho, či komisia vydá kvóty predtým, než e, nadobudú nejakú trhovú hodnotu. Ale ak sa toto stane, tak má banka nejakú flexibilitu, pokiaľ ide o predávanie, načasovanie týchto kvót, aby sme mali maximum peňazí k dispozícii na CCS a obnoviteľné investície. No a Predpoklad je teda, že keď sa zdraví ekonomika, tak cena uhlíka vstúpne a kvóty budú um, hodno, cennejšie. Ďalej tie čísla, že sa menej a menej investuje do uhlia, to je zaujímavé, ale nie je to len otázka že je tam možnosť vlastne takého dostatočného doplnenia CCS, ale sú tam aj vlastne také tie zásobníkové priestory pre CO2. A vzhľadom na to, že väčšina členských štátov ešte nemá transponovanú legislatívu, tak neviem, ako by sa to dalo, ako by sa dali odvoľniť tieto investície. Ďakujem. Eh, Kathleen van Brandt. Ďakujem pekne pán predseda Majštát, pán prezident Majštát. A dve pripomienky, jedna je to všeobecná. Hovorili ste, že e, zmena v politikách EIB a zameriavanie sa viac na obnoviteľné zdroje energie prebieha a my sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili, napriek tomu tie čísla, ktoré sme tu počuli, naznačujú, že ešte stále máme pred sebou veľký kus cesty. Keď sa pozriete na to, čo sa udialo medzi rokmi 2002 a 2008, pokiaľ ide o úvery EIB, zdá sa, že 18 miliard ide na ropné, plynné a uholné projekty. Vy ste samozrejme vysvetlili kritéria a to zdá sa byť zmysluplné ako také, ale možno to nie je postačujúce aby sa preukázalo, že naozaj je tu posun v paradigmách že veľkosť tej obnoviteľnej časti sa e, zväčšuje. Ako vidíte budúcnosť? Ako zabezpečiť, aby tento paradigmatický posun bol udržateľný? Keď sa pozriete na dlhodobo a strednodobý výhľad, a možno z krátkodobého pohľadu by to bolo ešte lepšie, keby sa viac investovalo. A druhá vec, keď sa pozerám na širší uh, eh, diapason projektov, my v Európskom parlamente sa podielame na uh, mednú baňu v uh, Zambii a kladieme si otázku, že čo sa tam vlastne uh, nezadarilo s tými investíciami z Európy, ak si správne pamätám, tak v 2005 EIB investovala 48 miliónov eur do tohto projektu a prepojila to na mnohé dôležité kritériá. A, takisto sú tam aj kritéria životného prostredia, sociálne kritéria. Musíme zabezpečiť, že vlastne ťažba z tejto bane bude prínosná pre životné prostredie. To by bola dobrá investícia, avšak zdá sa, že je to práve naopak, že sa stal pravý opak, dopad na životné prostredie sa zhoršil a nehovorím len o sociálnej situácii a zhoršenom životnom prostredí pre ľudí, ale niektoré z tých peňazí uh, sa transferovali, aby sa neplatili dane v Zambii a takto je tu vlastne jasný prípad daňového úniku, čo je samozrejme nelegálne a potom mám niekoľko doplňujúcich otázok. Dokáže EIB zabezpečiť podmienky, ktoré si stanovuje, pokiaľ ide o životné prostredie a sociálnu sféru, že tieto podmienky sa dodržiavajú a e, monitorujú. A pokiaľ ide o tú baňu v Zambii, Mobany, to je jedna vec, ale takisto to je vec EIB. Ďakujem. Karl-Heinz Florence. Moju otázku práve položila Kathleen Brand. No fajn. Linda McEwen. Ja mám otázky tiež na CCS a NR, e, NER 300. Sú tu určité obavy, že EIB nemá všetky zdroje, ktoré potrebuje na zhodnotenie týchto projektov na čas. Mohli by ste nám teda povedať, že či e, dokážete to na čas zrealizovať tie hodnotenia, pretože to sú určite dlhodobé investície a ľudia chcú mať teda mm, jasnosť. A druhá vec je technická. Ak neviete teraz odpoveď, tak môžete mi snať dať písomne nejakú odpoveď. E, ako sa teda robia tie hodnotenia? Každý projekt momentálne sa hodnotí individuálne, ale v prípade CCS e, niekoľko projektov, a poznám ich veľmi dobre, lebo sú z môjho regiónu, sú projekty prepojené, e, ktoré sa vzťahujú vlastne na klaster. A otázka teda je, či EIB berie do úvahy tie klastre, keď hodnotíte projekty, pretože samozrejme je možné ušetriť náklady, ak sú tam takéto klastre, ak je nejaké spoločné skladovanie, spoločné e, potrubia a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Bas Ajkot. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za to, že všetky tie čísla ste dali do určitej perspektívy EIB, čo je veľmi užitočné, ale jedna z tých veľkých diskusí, ktoré máme, pokiaľ ide o európsky rozpočet, je otázka klimatického mainstreamingu. To nie je len e, to, že sme za postupné Eh, odburávanie dotácií pre eh, fosílne paliva. Vieme, že ešte stále idú nejaké dotácie v Slovensku, v Polsku do uholných elektrární, čiže ešte nie sme v cieli, ale to je jedna vec. A druhá vec je ten klimatický mainstreaming, či chceme sa naozaj pozrieť na eh, dopad týchto úverových operácií EIB, či to má negatívny dopad na životné prostredie. Keď sa pozrite na produkciu energie, to je fajn, ale pozrite sa na dopravu a vidíte, že ešte stále 50 operácií EIB ide do cestnej dopravy a 10 ide na leteckú dopravu. A keď sa pozrite na to, koľko sa investuje do napríklad verejnej dopravy v mestských oblastiach, tak je to o mnoho menej. A keď sa potom pozriete na tú celú bilanciu, na všetky tie e, čísla pre krajiny Strednej a Východnej Európy, tak vidíte, že dve tretiny idú do cestnej dopravy a áno, je dobré, že teraz sa viac zameriavame na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v, e, sektore e, produkcie energie, ale keď robíme tento klimatický mainstreaming, a to je jedna z veľkých tém európskeho rozpočtu, e, tak ja by som naozaj chcel vedieť, že do akej miery tento mainstreaming a EIB sú viac než len klimatické projekty, pretože potom vieme, že je to len niečo viac než tých 20 a krajiny východnej Európy majú ešte menší podiel. Takže e, skúmanie dopadu na klímu, veľké projekty, letecká doprava, cestná doprava, ešte veľa peňazí ide týmto smerom a čo, o, čo v tom plánuje urobiť EIB? E, Ďakujem, pán Richard Seber. Ďakujem, pán predseda. Mám podobnú otázku. A pán prezident, vy ste banka, aj keď máte nejaké špeciálne podmienky alebo špeciálny e, zaručovací kapitál, ale predsa len ste banka. Ako prebieha rozhodovací proces? Podľa akých kritérií vyberáte financovanie projektov, teda nie podporu, ale financovanie? Do akej miery zohráva tá skúška udržateľnosti svoju úlohu, tak ako tu spomínali kolegovia Bazajkut, spomínal ten klimatický mainstreaming, ja by som to nazval iným mainstreamingom a ešte sú ďalšie, ktoré do toho zapadajú. Ale aké percento rozhodnutia vlastne pripadá na otázku životného prostredia, ak by sme to všetko teda dali do tej kapitoly životné prostredie a potom podľa akých kritérií sa e, postupuje, aké parametre uplatňujete a ako sa to ďalej skúma. Moja druhá otázka sa týka vo všeobecnosti vašich bankových podmienok. E, počul som, že veľké projekty infraštruktúry sa vlastne už ani neuchádzajú o AIB, pretože na voľnom trhu dostávajú lepšie finančné podmienky. Napríklad e, základný tunel e, Brenner. Bolo mi povedané, že to, čo je na voľnom trhu k dispozícii, je porovnateľné dokonca lepšie, než to, čo ponúka EIB. Takže zaujímavé je na peniazoch od vás čo, že preveráte riziko, alebo sú to projekty, ktoré by na voľnom trhu nedostali prostriedky. No a tretia vec, veľká výzva, jednou z veľkých víziev, keď sa pozeráme na obnoviteľné zdroje energie, je, že musíme mať dostatok prenosových kapacít, aby sme teda naše infraštruktúrne siete v oblasti energií Eh, vybudovali, dobudovali. Je tam z vašej strany teraz nejaké ťažisko, alebo nie sú prevádzkovateľia odkazaní na podporu EIB? Ďakujem. Ďakujem. A Sofie, Okoní ako posledná. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, vážený pán prezident EIB, ja sa na vás obraciam ako podpredsednička medziparlamentnej skupiny, e, ktorá sa zaoberá otázkami urbaného prostredia a ako bývalá členka výboru pre e, regionálny rozvoj. A z tohto titulu ma mimoriadne zaujímajú iniciatívy, iniciatíva Jesika EIB. Vo vašej správe z roku 2010 som sa dočítala, že na konci minulého roku EIB predpokladala vytvorenie 15 fondov Jesika, ktoré sú investícia okolo 1,5 miliardy eur v prospech e, udržateľného rozvoju miest. Je teda možné pokračovať e, v rozvoji tohto fondu Jesika a ďalej sa e, podielať na znižovaní emisí skleníkových plynov. Myslíte si, že tento model spoločnej podpory trvalo udržateľným investíciám, ktorý funguje, prostredníctvom týchto fondov, požičiek alebo záruk má šancu sa zovšeobecniť, e, roz, rozšíriť do prakticky všetkých európskych regiónov? Ďakujem. Ďakujem. A ešte mám jednu otázku. Spomínali ste, že v tej cestovnej mape 2050 komisia hovorí 210 miliard eur je ročne potrebných na ochranu klímy a vieme, že rozpočet EÚ sa zvyšovať nebude a niektoré krajiny ho chcú dokonca znížiť. Takže hovorí sa o eurodlhopisoch, hovorí sa o nejakom fonde, ktorý je mimo rozpočtu. A ak to správne chápem, tak EIB by mohla byť správcom týchto eurobondov vy ste spomínali na jednom mieste projektové bondy, takže keby ste k tomu mohli ešte niečo povedať. Ako vidíte perspektívu financovania a ochrany klímy? Máte dosť peňazí, alebo je potrebné vytvoriť nový nástroj? Takže to je celý rad otázok. A teraz očakávame vaše odpovede. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ako ste správne podali, padlo veľa otázok rôzneho charakteru. Začnem vašou poslednou otázkou, aby som sa vyhol nedorozumeniam, pretože sa veľa hovorí o euroobligáciách, ale treba veľmi jasne rozlišovať medzi medzi rôznymi typmi euroobligácií. E, jedni sú Delorové obligácie, to bola jeho myšlienka, veľkých transeurópskych sietí pre dopravu energie a navrhol, že tieto veľké projekty by mohli byť financované obligáciami, ktoré bude vydávať EÚ. To je prvý koncept euroobligácií. To sú euroobligácie, ktoré vydáva EÚ. Doteraz tento prístup sa zamietol v rade. Druhý koncept euroobligácií e, to sú Junckerové euroobligácie, teda túto myšlienku podporuje predseda vlády Luxemburska. Je to akási použitie e, z pôžičiek členských štátov mutualizáciou a rôznymi formami, ale ide o obligácie, ktoré vydávajú členské štáty alebo agentúrou, ktorá koná v ich mene. Tento projekt ďalšie obligácie, barozové obligácie, pretože on prišiel s touto myšlienkou. To je niečo celkom iné. Tieto obligácie nevydávajú verejné inštitúcie, teda ani EÚ, ani členské štáty, ale emitujú ich súkromné projektové spoločnosti. To sú spoločnosti, ktoré emitujú obligácie, aby získali súkromné investície na financovanie infraštruktúr, pretože nie sme schopní financovať všetky infraštruktúry len verejnými rozpočtami, takže musíme pritiahnuť súkromné financie. A aké? Teda inštitucionálnych investorov, ktorá, ktorí sú ochotní použiť, e, požičať peniaze na dlhé doby. To môžu byť dôchodkové fondy, poisťovne a tak ďalej. A aby títo mohli, mohli, sa mohli upísať takýmto obligáciám, tak je potrebné, aby tieto obligácie mali dostatočnú notáciu rating. A rating EIB alebo úloha EIB a Európskej komisie, aby aby sme mali tú časť tých junior obligácií a aby tá časť senior obligácií mohla byť nakúpená Takže to je spôsob, alebo to je koncept tých barozových euroobligácií. Teda sú to obligácie, ktoré vydávajú súkromné spoločnosti, ale naša podpora ich robí atraktívnymi pre súkromných investorov. A teraz akým spôsobom kombinovať rozpočtové zdroje a zdroje EIB, aké sú prekážky? Tu ide predovšetkým o to, aby sme dohliadali aby finančná regulácia, návrh finančného nariadenia spôsobil, aby takéto spoločné akcie boli ľahko realizovateľné. Je to dosť technická diskusia, ale aj Európsky parlament bude po prijatí viacročných finančných perspektív tak bude diskutovať o návrhu finančného nariadenia. A ak chceme takéto spoločné mechanizmy, tak potrebujeme, aby v tom finančnom nariadení to bolo zadefinované. A teraz tie presnejšie otázky. Spomenuli ste projekt Elena. Je to program technickej podpory aby sa pomáhalo miestnym a regionálnym samozprávam v, v tých projektoch energetickej účinnosti. Sú to nedávne projekty, ale s uspokojými výsledkami a závisí od Európskeho parlamentu, aký objem e, takýchto investícií a takéto technické pomoci udelovať. To NER 300 metóda hodnotenia Áno. Dostali sme presne 78 žiadostí od členských štátov a ako viete, EIB má 9 mesiacov na to, aby vydala odporúčania pre komisiu. Nezabúdajte, 9 mesiacov nie je veľa na štúdium toľkých projektov, ale my robíme všetko, aby sme tento termín rešpektovali a pri analýze takýchto projektov budeme brať do úvahy aj ten efekt clusteringu, ako spomenula pani McEwen. Tá monetizácia uhlíkových e, úverov a finančných prostriedkov pán Davis má pravdu, áno. Mali by sme byť flexibilnejší, ak chceme pracovať s lepšími cenami. Nebudem zachádzať do detajlov práve preto, že sú to veľmi citlivé otázky na trhoch, ale myslím si, že by bolo v záujme všetkých, aby EIB mala dostatok manevrovacieho priestoru, aby mohla realizovať tieto operácie za čo najlepších podmienok. Pani Van Brent. Pán Vakč nie je Bibliou a samozrejme nemôžeme eh, a Benkunč, nemôžeme teda eh, len rešpektovať len to, čo oni hovoria. Samozrejme, oni môžu kritizovať EIB. Samozrejme, ak sú tie kritiky odôvodnené, tak treba ich brať vážne. Pokiaľ ide o produkciu elektrickej energie a podiely fosílnych palív, došlo k zlomu Samozrejme, od roku 2000 tá, ten pomer fosílnych palív dovtedy bol oveľa väčší, ale nemôžeme EIB e, vyčítať, že urobila nejaké zmeny. Tá zmena nastala v roku 2007, rovnako ako EU. EIB nemôže sama definovať svoju vlastnú politiku. Je tu na to, aby finančne podporovala politiky, ktoré boli zadefinované európskymi inštitúciami. A keď skutočne boj proti klimatickým zmenám sa stal prioritou EÚ, tak sa stal prioritou aj pre EIB. A preto v roku 2007 v našej rade guvernérov sme schválili zmenu politiky s veľa presnejšími a prísnejšími kritériami na podporu financí projektov s silnými palivami a preto za posledné roky tento podiel tak významne poklesol. Nemôžeme naďalej EIB vyčítať e, to, čo robila v minulosti. E, ten medzník je ten rok 2007 veľmi jasný. Potom ešte k tej druhej otázke sa vrátim trochu neskôr. Pán Eichhout, veľmi dôležitá otázka, má úplne pravdu, keď hovorí, že nemôžeme sa len uspokojovať s tým, že povieme, áno, financujeme obnoviteľné zdroje, aj keď to narastá, no a ostatné nás nezaujíma. Je jasné, že všetky projekty, ktoré financuje EIB, sa musia analyzovať z hľadiska ich environmentálnych dopadov a tiež z hľadiska emisí skleníkových plynov a to je to, čo my voláme, že ako zadefinujeme tú uhlíkovú stopu celého financovania EIB, teda všetkých projektov, ktoré EIB financuje. Ak chcete, jedného dňa by sme mohli viesť podrobnejšiu diskusiu k tejto téme, ale samozrejme prináša to niekoľko metodologických problémov. Spolupracujeme aj s medzinárodnými finančnými inštitúciami, hlavne so Svetovou bankou, aby sme si vymenali skúsenosti ale vyskúšali sme to vo všetkých projektoch, ktoré boli financované v roku 2009. No, zdá sa. Ale to číslo treba brať trošku s mierou a s odstupom, že tá finálna bilancia je pozitívna, pretože došlo k zníženiu o 2,4 miliónov tón CO2 ročne. Áno, neberte to číslo ako také, ale hovorím vám to len preto, že poprvé áno, snažíme sa o ten mainstreaming, teda aby vo všetkých projektoch, ktoré financujeme, aby sme robili tú dopadovú štúdiu z hľadiska skleníkových plynov a že chceme rozvíjať metodológiu, ktorá je skutočne špičková v týchto metodologických aspektoch a na tomto základe v roku 2009, to je jediný rok, kedy sme to aplikovali na všetky projekty, tak výsledok je mierne pozitívny, ale je to určite práca, v ktorej budeme pokračovať. Tiež ste sa pýtali na dopravu. Na detaily nemáme čas, ale keď sa znovu pozriete na čísla z posledných rokov, tak tam je jasný vývoj podiel železníc a hlavne financovanie mestskej dopravy, metro, trolejbusy, električky, to sa navyšilo, financovanie projektov, to všetko je výsledok e, cielenej vôle rozvoja politik EO, napríklad e, vesmírne projekty, letecké projekty. Už nefinancujeme tieto spoločnosti a letiska len za veľmi prísnych podmienok, ak tieto investície umožnia prudký pokles skleníkových plynov, ale je to veľmi kritizovaný prístup a mnohé členské štáty EIB za to kritizujú, za to, že letecký priemysel je financovaný oveľa reštriktívnejšie ako predtým. Ďalšia otázka k rozhodovacím postupom v EIB. Schematicky prvá analýza je o tom, či ten projekt je priateľný a či prispieva k realizácii jedného z cieľov EÚ. Ak je tomu tak, tak potom analýzujeme jednotlivé aspekty technické, environmentálne, sociálne, hospodárske, finančné. Sme trošku špecifickou bankou, pretože máme viacej ako 150 inžinierov, ekonómov, ktorí analýzujú len technické aspekty projektov a práve rešpektovanie environmentálnych noriem. Potom sa projekt predloží Európskej komisii, aby vydala svoje stanovisko a tam to zase prejde jednotlivými službami a oddeleniami. Takže aj Európska komisia je aktérom v tomto procese. A keď máme pozitívne stanovisko komisie, tak návrh predložíme našej správnej rade a tá finálne rozhoduje, či sa udelí požička alebo nie. To je rezume postupu prečo by sa mala využívať požička EIB, keď sú niekde lepšie podmienky na trhu. No, ak, no o to lepšie, ak sú niekde lepšie podmienky, tak nech sa páči, to je tá subsidiarita, môžete ísť, ale ja mám pocit, že je to skôr výnimka ako pravidla. Hlavný dôvod, prečo by to mohlo byť zaujímavé, pretože práve sa robia tie technické analýzy a súkromné banky práve čakajú na naše rozhodnutie, pretože je to akási značka kvality. Ak naše technické služby povedia, že áno, to je dobrý projekt, že ho môžeme financovať, tak aj obchodné banky idú týmto smerom. Druhý dôvod to je dĺžka našich požičiek alebo termín, nakoľko požičiavame. My môžeme dávať oveľa dlhodobejšie požičky a financujeme často na 25 až 30 rokov, niekedy aj viacej. A tretí dôvod Veľmi často preto, že môžeme v úrokových sadzbách poskytnúť lepšie, lepšie podmienky, pretože my požičiavame na medzinárodných trhoch za lepšie podmienky, pretože máme rating 3A a tým pádom potom samozrejme tie náklady sú nižšie a potom tie rizika, tak v každom prípade všeobecne, aspoň takto tak býva, že dávame podmienky za veľmi zaujímavých úrokových sadzieb A tá otázka k Jesike, úprimne povedané, tento rok bude rozhodujúci. Je potrebné, aby sme preukázali, že Jesika dobre funguje. Potrebovali sme veľa času, pretože to bolo nové, kým sme to vypracovali, upresnili, zdokonolili. Tí, ktorí menej poznáte tento program, umožňuje členským štátom používať časť štrukturálnych fondov, aby uvádzali do fungovania inštitúcie európskeho financovania. Bolo tam veľa právnických problémov, ale skutočne tento rok by mal byť rozhodujúci pre realizáciu. Pripravuje sa 15 fondov, niektoré už existujú a tento rok by sme konečne mali vidieť výsledky teréne, tak možno na budúcom stretnutí by som vám mohol povedať viacej. Dobre, pán prezident Majštát, myslím, že to bolo nesmierne zaujímavé. Mali sme tu e, otázky veľmi angažovaných poslancov. A, zabudol som na jednu otázku. A ešte by som zodpovedal. Ešte máme chvíľku času. Prepašte, pán predseda nebolo to priamo v súvislosti s dnešnou témou, dvomi slovami. Naozaj som tu k dispozícii výboru, ak by ste chceli podrobnejšiu diskutiu o tejto téme. Je to projekt, ktorý sme financovali, investičný projekt, ktorý má za cieľ znížiť emisie SO2. A v tejto súvislosti e, projekt bol úspešný, pretože tie emisie sa už o polovicu znížili. Ale E, treba venovať pozornosť ďalšiemu aspektu a to je problém daňových únikov. Takže e, je tu správa, ktorú e, žiadali vlády, aby vlastne tie uh, príjmy prosím, rôznych mechanizmov uh, boli kvázi uh, pretransferované z krajiny, aby sa neplatili dane. Ako náhle sme sa o tom dozvedeli, tak sme na to upozornili OLAF a oni začali vlastné šetrenie a my sme už išli aj do terénu, teda naša investigatívna jednotka. A musím povedať, že zo strany dotknutej spoločnosti sme teda nemali veľkú spoluprácu. Museli sme teda sa, mm, museli sme pohroziť tým, že budeme žiadať e, navrátenie vyplatených prostriedkov. A vyšetrovanie ešte prebieha, takže nemôžem tomu zatiaľ viac povedať. E, ak sa tie obvinenia potvrdia, tak vás ubezpečujem, že budeme žiadať o vrátenie sumy. Dal som určité inštrukcie našim službám, aby už neakceptovali žiadosti o e, žiadosti o financie o tejto spoločnosti Klenko alebo jej uh, e, spoločnosti. E, pokiaľ ide o toto mopany, tak e, ide o vedenie spoločnosti, ako ste minulý týždeň mohli čítať vo Financial Times. A ja som na základe tohto vlastne dal našim e, službám inštrukcie, aby ďalej už nefinancovali alebo nereagovali na požiadavky tejto spoločnosti. Dobre? Prajeme vám veľa úspechov. Parlament bude sledovať vašu činnosť s veľkým záujmom a budeme vás podporovať eh, v týmto smerom, správnym smerom. Takže veľa úspechov a ďakujeme, že ste prišli. Dovidenia a ďakujem tlmočníkom. Uvidíme sa zajtra o 9.